Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir kommen jetzt. Kolegyne, kolegovia, teraz sa dostávame k správe Kosovo. Danke, Herr Vorsitzender. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, hovorí pani Lunaček. Dovolte mi, aby som privítala všetkých kolegov, Nemo- Ehm, môžete hovoriť aj v Nemčine. Lordi opustili sálu, hovorí pán predsedajúci. Ja som myslela, že keď by chceli lordovia, aby nemuseli potrebovať tlmočenie. Ďakujem za komentár. V každom prípade, teda nie v rakúskej Nemčine ani v Nemčine, no, správa, o ktorej sa bude hlasovať 7. februára. Už sme mali prvú rozprávu pred pár týždňami. Teraz sme si vypočuli všetky pozmiece návrhy. Máme tu veľmi dobrý proces. Myslím si, že naďalej musíme nachádzať samé kom- niektoré kompromisy a E, do 7. marca. Nechcem ísť do podrobností, len tak otázka, e, že, alebo teda konštatovanie, že vítame pokrok, ktorý bol dosiahnutý e, v rámci postupu smerom k EÚ s ohľadom na to, že máme tu začiatok rokovaní o dohode. Dúfajme, že z Kosovo nadalej budem musieť splniť podmienky takisto cestovná mapa k vízovému režimu, kosovčania na tom pracujú a samozrejme, že je tu ešte vždy mnoho otázok, na ktoré, to, ktoré treba riešiť, buď e, boj proti organizovanému zločinu, korupcii, nezamestnanosť, či to otázky, ktoré sa týkajú e, zákon e, právneho štátu. Takže naozaj ešte sú tu rôzne ekonomické otázky, nezamestnanosť, energetika, takže je tu množstvo vecí, ktoré treba ešte urobiť, ale vidíme pokrok a to si myslím, že je dôležité, hoci aj mnohé veci nie sú v poriadku tak, ako by mali byť. Samozrejme, dôležitú úlohu tu zohráva aj EÚ, nedávna správa dvoru auditorov k Eulexu, e, k misii, ktorú potrebujeme. A takisto, samozrejme, e, e, dvor auditorov vyslovuje polutovanie, že kvôli neuznaniu zo strany piatých členských krajín je zložité E, vytvoriť boj proti organizovanému zločinu, e, Europol a tak ďalej. Takže je tu množstvo otázok. E, myslím si, že otázky dosiahnu podporu veľkej väčšiny a v tomto teda problémy, ktoré treba riešiť, snáď podporí podobným spôsobom celý, celé politické spektrum. Zmiením teraz niekoľko bodov. ktoré či už budú v kompromiso, a budú mať tiež plusko na hlas, e, hlasovacom zozname. Myslím si, že treba naozaj e, sa pozrieť na dobré pozmeňujúce návrhy. Ide takisto o, o, o štátny charakter Kosova, takisto pre tých, ktorí k tomuto majú výhrady. Prijala som viacero tých výhrad. V tejto oblasti vám takisto ďakujem za spoluprácu. Neviem, pani Kopa tu nie, ale chcem eh, povedať, že od nej prišlo viacero eh, Takisto je tu od viacerých kolegov, ktorí tvrdia, že Kosovo nie je štátom, od, od, odvolávajú sa na 12.34, eh, na hviezdičku, na UNMIG. Boli tu dve predošlé eh, uznesenia. Takisto sme vyzvali zostávajúce členské krajiny, aby uznali eh, nezávislosť Kosova Dúfam, že dos- dosiahneme e, veľkú väčšinu. Takisto chcem povedať, že je tu viacero e, krajín, ktoré uznali Kosovo. Je tu viacero ďalších otázok, určité pozmeňujúce návrhy, ktoré určite nehovoria o najnovšom e, stave veci. Napríklad e, Eulex má nový mandát, jasne definovanejšie ciele, jasne definovanejšie benchmarky. V minulosti to tak nebolo. To sa zmenilo, pokiaľ ide o otázky, ktoré už sa udali. E, je tu ešte jedna otázka, ktorá sa týka požiadavky že kosovskí e, Srbi majú mať možnosť využívať svoj jazyk. Každý, e, je to však v ústave, každý e, e, Srb v Kosove si podľa ústavy môže uplatňovať právo na svo- využitie svojho jazyka, či už je v svojej krajine alebo mimo nej. Ďalšie otázky potom. Už určite súhlasím s mnohými s kolegami, a občianská spoločnosť, e, potreba jej zapájania, takisto rozvoj politík štátom. Myslím si, že to je niečo, čo určite treba zapracovať. Množstvo pozmeňujúcich návrhov k sociálnym otázkam, nezamestnanosti, nezamestnanosť mladých, dobrý kompromis k, e, k rodovej otázke, otázka e, žien, pravidlo, že každá strana má mať minimálne tretinu členov e, v parlamente, musia byť ženy. Veľmi málo krajín má takéto pravidlo a menej, ešte menej to plní. Je tu teda pokrok, ale treba urobiť ešte viac. Samozrejme, že je tu i otázka severu. Tu sme videli naozaj pokrok. Bolo tu stretnutie s premiérou minulý týždeň. Všetky podrobnosti ešte neboli dotiahnuté, ale je tu pokrok. A my tu vyzývame k odstráneniu nepriehľadných paralelných štruktúr. Ide o systém policie, spravodlivosti a pokiaľ ide o podporu srbskej vlády pre vzdelávanie a zdravie. Toto je čosi, čo by sa malo udiať s transparentným spôsobom s vládou v Prištine. Myslím si, že dobrý pokrokový dialog je na dobrej ceste. Treba len počkať teda na dobré výsledky. Toľko k tejto veci. Pozitívna implementácia implementovanej ochrany hraníc bol tu dobrý pokrok. Je tu me, e, bola tu dohoda minulý týždeň, ako by mali prebiehať e, celné postupy a distribuovanie. Takže určite je tu po krok v normalizácii stavu v oboch krajinách. Aj tak si myslím, že veci treba posunúť vpred. Takisto vlády, vláda musí urobiť viac kritizujem i nedostatky. V každom prípade musíme eh, zdôrazniť, že sa uskutočnil pokrok. Tu eh, chcem eh, poprosiť kolegov vaše poznámky. Hovorme o pozitívnych úspechoch. I Kosovo, I Kosovo musí byť teda pochválené za pokrok. Ďakujem. Slovo má pán posel. Ďakujem, pán predseda. Takisto sa u spravodaj, spravodajkyni chcem poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu. Dnes na obeď sme mali stretnutie tieňových spravodajcov. Zhodli sme sa v kompromisných žiadostiach. Samozrejme, že u mnohých pozmenujúcich návrhov je tu ešte sú tu rozdielne názory. Chcel by som podporiť to, čo povedala spravodajkyňa. Ide o stabilizáciu krajiny. Bude 5. výročie e, nezávislosti Kosova. Tí, ktorí chodíte do tej krajiny, viete, že veci sa posúvajú. Samozrejme, že sú tu ešte problémy, pretože ešte vždy je tu veľký otáznik na to všetkým. A tento otáznik už sú tu vždy ešte e, sily, ktoré spochybňujú túto krajinu a to je veľmi nebezpečné. Zmena hraníc. To by bolo výz- akoby výzva smerom k určitej úplnej, e, úplne inému rozčleneniu Balkánu, celého regiónu. A tí, tí, ktorí chcú zmeniť hranice, e, tak budeme to robiť i s Vojvodinou. A to je pohrávanie sa s e, integritou e, Montenegra, Čiernej hory, Bosnia a takže nemôžem, e, takže by som rád, nemôžeme všetkých v regióne týmto smerom spochybňovať treba posilniť integritu, teritoriálnu Treba sa vzdať myšlienok e, divi- rozdeľovania. No a, a treba samozrejme, aby e, dve čas strany hranice zabezpečovali rovnakým spôsobom práva menšín. Ich ochrana musí e, e, realizovaná. To sa e, aplikuje v, e, v Mitrovici a tak sa to musí aplikovať inde i naopak. Ak e, sa vyhneme takýmto nerovnostiam, tak naozaj do, e, zavedieme v regióne stabilitu. A preto je veľmi dôležité, aby sme ochraňovali e, menšiny, menež, menšiny, ktoré sú z krajín, ktoré ešte stále neuznali e, Kosovo, E, mus, e, nesmú e, presadzovať svoju väčšinovú pozíciu. 27 členských krajín Európskej únie 22 uznalo Kosovo, takisto Spojené štáty, G7, Japonsko a tak ďalej. Ani Srbsko, ani niektoré susedné krajiny ho neuznali a preto by som naozaj chcel, aby sme ukončili túto malú hru. Všet... Každý sa pýta, či si krajina táto vôbec zasluhuje byť krajinou, pretože každý realista z nás vie, a ja mám veľa kontaktov s politikmi v Srbsku, každý vie, že Kosovo už nikdy nebude srbské a preto treba byť e, úprimný. Čím viac pomôžeme, tým viac, tým skôr sa môžu vytvoriť vzťahy dobre susedskej povahy. Sme spolu zodpovední za, za nestabilitu, ak takéto vzťahy nenastolíme. Ďakujem príde pán predsedajúci, veľmi stručne. Ja by som chcel eh, vzdať hold pani Lunače, pretože vykonala vynikajúcu prácu. Keď eh, sa posnažila o kompromisné návrhy. Veľmi dobrá práca, ako som už povedala, hlavne za tie posledné roky. Myslím, že dnes to bude ešte naviac vyložené úsilie vzhľadom na niekoľko indikácií. Je potrebné naozaj pomôcť stabilizácii tejto krajine, pretože Kosovo sa snaží čo najrýchlejšie e, splniť e, tie e, ciele, tie záväzky, ktoré mu boli uložené. Chcel by som len zdôrazniť ten fakt, že veľmi dôležité je uzavretie dohody o partnerstve, pretože je to rozhodujúci krok pre krajinu, ktorá sa chce dostať do európskych štruktúr. My by sme mali lepšie upresniť úlohu, ktorú Eurlex by mal v tejto zóne robiť. Je potrebné naozaj pokračovať v na tej ceste reforiem bojovať proti organizovanému zločinu, ako náhle bola vypracovaná správa Dvora auditorov, kde boli popísané niektoré e, prípady úradov, ktoré odmietli E, vykonať niektoré kroky, ktoré boli odporúčané zo strany finančných štruktúr EÚ a ďalších inštitúcií. Myslím si, že je potrebné stať, e, je potrebné stanoviť jasnú demarkačnú e, čiaru medzi nezávislosťou súdneho dvora a takýmito požiadavkami. Takže je to naozaj vynikajúca práca, ktorá bola zrealizovaná je ja som presvedčený tiež o tom, že je potrebné sa opierať o tie fakty, ktoré boli vykonané a ponechať históriu bokom, pokiaľ ide o otázky nezávislosti tejto krajiny. Myslím si, že je to objektívne objektívny súhlas, objektívny kompromis, ktorý bol zabezpečený v rámci tejto sprave, takže naozaj súhlasím a podporujem túto prácu pani Lunaček, ktorú má za sebou. Ďakujem. Kúkan, bitte. Pán Kuka, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. I also want to congratulate to... Ďakujem, pán predseda. Takisto by som chcel poblahoželať pani spravodajkyni k tejto práci pretože ja som predložil aj celý rád pozmejúcich návrhoch, by chcel by som uviezť aspoň niekoľko z nich. Prvé dve sa týkajú tých, ktorí neuznávajú Kosovo. tak eh, pokiaľ ide o povzbudenie tých, ktorí neuznali Kosovo na to, aby ho uznali, myslím, že takéto povzbudenie alebo takáto výzva nie je nekonštruktívna. V mnohých eh, dokumentoch alebo správach eh, si myslím, že vyzývame mnohé krajiny, aby niečo urobili, je to v poriadku a je ich suvereným rozhodnutím, či tak urobia alebo nie. Druhá vec sa týka správy účtovného dvoru alebo dvoru auditorov. Tí, ktorí neuznávajú Kosovo, by mohli tu mať vinu na tom, že právny štát v Kosove nie je patrične rešpektovaný. Myslím si, že to neplatí, že je to dosť prehnané a že to nie je priateľné. Tento vynikajúci politický dokument má teda takýto nedostatok. Samozrejme, potrebujeme štúdiu. Tiež podporujem začiatok rokovaní o dohode o pristúpení, aby Kosovo bolo naplno zapracované do tohto integračného procesu, pokiaľ ide o dialog so Srbskom, keď sme dnes ráno diskutovali o Srbsku. Chcem pripomenúť, že verejnosť a inštitúcie, ako je napríklad Európsky parlament, majú právo získavať nejaké informácie o tom pokračujúcom dialogu. Pokiaľ tieto informácie nie sú k dispozícii, tak sa môžu objaviť špekulácie. Špekulácie môžu prinášať nadbytočné obavy a neistoty. Takže to je niečo, čím by sa mala zaoberať pani Ashton. Je potrebné, aby sme vedeli, čo sa deje a aby sme tiež mohli poukázať na problémy, pokiaľ sa odohrávajú a pokiaľ tu sú. Čomu tak teda aj je, sú tu problémy. Pri tejto príležitosti by som chcel podporiť zvláštne vyšetrovanie, vyšetrovacie skupiny EULEX podľa správy Marty. Dúfam, že to prinesie výsledok. Myslím, že je v záujme všetkých, aby sme dosiahli výsledky, aby sme zistili, čo sa stalo, alebo prípadne, čo sa nestalo, čím skôr, tým lepšie. Pán Angorakis, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že je to oxymoron. A myslím si, že to ukazuje dokonca aj povahu Európskej únie, pretože keď hovoríme o pristúpení krajiny, ktorá sa otrhla od inej členskej krajiny EÚ, tak tento oxymoron vzniká. Je to krajina, ktorá e, vznikla po nelegálnej vojne spustené NATO v bývalej Juhoslávii a preto táto krajina a jej nastupnícke štáty majú všetky to problémy. Preto aj otázka hraníc je veľmi nebezpečná, a je potrebné sa tomu vyhnať. Ale žiaľ Bohu, Tomu už aj tak bolo počas vojny, na, ktoré ktorú rozputalo NATO v tomto regióne. Po druhé by som chcel povedať, že vlády jednotlivých krajín, ktoré neuznávajú Kosovo, sú krajinami, v ktorých je parlamentná väčšina, ktorá je pri moci. Možno, že by ste sa mož- mali posnažiť presvedčiť tieto vlády a spýtať sa ich, prečo neuznávajú Kosovo, alebo veľmi dobre viete, že, to nie, že sú tam rôzne záujmy v hre. Nakoniec sa domnívam, že je veľmi provokačné pre všetky balkánske krajiny, keď hovoríme o ich pristúpení, keď sa keď Nespomenieme prípady korupcie v bode 15. Samozrejme, že tieto prípady korupcie sú tu, ale nájdeme ich aj v Grécku, Nemecku, Francúzsku. Všade máme korupciu. Takže to je naozaj pokrytectvo eh, poukazovať na iných a s tým, že u nás to je oveľa lepšie. Je zrejme, že korupcia už eh, stráca. Tak ako hovoríme v Grécku, tak eh, ryba sa musí očistiť od hlavy a presne toto je najdôležitejšie, keď chceme očistiť krajinu od korupcie. Hovoríme o Trevers, o akčných skupinách EULAX. Máme tu rôzne otázky rôzne eh, prípady korupcie, ktoré boli vypichnuté, niektoré neboli uznané, ale je to práve kvôli zlej hospodárskej situácii. Prečo väčšina krajiny je nútená robiť a žiť z tej tieňovej sivej ekonomiky a ak budeme takto pokračovať, tá situácia sa nezlepší. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zastupca komisie, pán Fanning. Chair, um, for the commission, of course, um, we're, um, we're grateful to... Za komisiu môžem povedať toľko, že sme veľmi vďační pani Lunaček. a spoločne sme veľmi dobre spolupracovali. Ďakujeme takisto výboru a parlamentu za iniciatívu, pokiaľ ide o Kosovo. Začalo to v podstate v roku 2009 a pomaly vidíme tie plody našej práce, tejto iniciatívy, či už ide o liberalizáciu víz a tak ďalej. Všetci pravdepodobne zaznamenali veľmi slubné závery Rady pre všeobecné záležitosti. Je to z decembra minulého roku. Je to predovšetkým <laughs> odkaz na vyjednávania o dohode o stabilizácii a pridružení. My monitorujeme pokrok Kosova v tých základných prioritách veľmi mm, pozorne a ako sme už povedali na jar tohto roku predložíme pokyny pre vyjednávanie, takže KSCV na jaro tohto roku by tieto podmienky malo obdržať a splniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani spravodajkyňa znova má slovo. Ďakujem, ďakujem pán predseda. Ďakujem kolegom, ktorí sa vyjadrili k mojej správe, ďakujem komisii, chcela by som sa vrátiť. Ja by som sa rada poďakovala vám za túto prácu, za pokrok, ktorý sme doposiaľ dosiahli. A dovolte mi, aby som sa vyjadrila k dvo- veciam, ktoré tu spomenuli kolegovia. Najprv pán Poseld hovoril o skutočnosti, že v tejto správe že v, pri rozdelenie Kosova nie je priateľné, takže to nie je téma, o ktorej by sme chceli diskutovať. Vy ste jasne povedali, čo by to znamenalo nielen pre Kosovo, Srbsko, ale pre celý región. Takže ja som veľmi rada, že ste sa o tom zmienili. A teraz k tomu, čo hovoril pán Kukan. Ďakujem aj vám za vaše slova. Viem, že ste predložili niektoré pozmejúce návrhy, kde by ste radi vyňali odkaz na správu účtovného dvora alebo dvora auditorov, pokiaľ ide o skutočnosť, že tu nie je dostatočné uznanie Kosova. Ja som počula, že vám to robí veľké problémy. Videla som vaše pozmeňujúce návrhy, niektoré z vašich pozmeňujúcich návrhov sú súčasťou kompromisných eh, návrhov o misii EULEX, ale nedostatočné poznanie nie, pretože účtovný dvor to hovorí veľmi jasne pre Europol a Interpol je to veľký problém, že Kosovo nemôže sa zúčastňovať na týchto akciách a bolo by to oveľa jednoduchšie, keby Kosovo bolo plne uznane, uznané všetkými členskými štátmi. Avšak, pán Kukán, ja si veľmi cením našu vzájomnú spoluprácu, ako vždy. A rada by som vám poďakovala za tú poznámku, že potrebujeme viacej informácií o tom dialogu od pani Eštonovej a tak ďalej. K tomu by sme určite radi pokročili. A tiež ďakujem za to, že ste sa zmienili o jednej časti misie Eulexu. Vy ste to kritizovali ako akési pokritectvo, že teda tá správa hovorí o korupcii, ku ktorej dochádza v Kosove a nie o korupcii u nás. Ale my samozrejme hovoríme o korupcii vo všetkých krajinách. Samozrejme, že korupcia na najvyššej úrovni funguje aj v našich členských krajinách. Ja napríklad pochádzam z členského štátu, kde bola korupcia zistená na tých najvyšších úrovniach. Napríklad bývalý poslanec pán Štraser bol ochotný príjmať úplatky. Áno, máme také prípady korupcie v našich krajinách, ale nesmeme vzájemne e, tie veci miešať aj u nás, v našich členských štátoch, by sme mali robiť oveľa viacej proti korupcii, ale nemalo by nám to brániť v tom, aby sme kritizovali korupciu v iných krajinách. Vy ste e, spomenuli termín pokrytectvo, keď hovoríme o korupcii v Kosove a pokiaľ zároveň sa nezmienili o, o korupcii u nás. Takže v každom prípade ďakujem všetkým, ďakujem aj tieňovým spravodajcom a opätovne dúfam, že hlasovanie dopadne dobre. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu schôdze. Teraz, hej? Chcem poprosiť pána Ingereliho, aby bol taký láskavý a chopil sa teraz slova. Toto zasadnutie realizujeme v spolupráci s delegáciou ktorá sa zaoberá otázkami Magrebu. Ďakujem e, pánovi Vancerimu. Pán Mingarelli je vyským predstaviteľom pre Stredný východ a budeme teraz diskutovať o spoločnom oznámení komisii je a Európskeho parlamentu, rady a ECOSOKu Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru a takisto výborov regiónu o otázke a oblasti Magrebu, čiže o krajinách Alžírska, Líbii, Mauritánie, Maroku a Tunisku. Takže budeme sa zaoperať integráciou Magrebu a vítame túto iniciatívu na podporu demokratického prechodu krajín v tomto regióne. Ide teda o mnohostrannú úroveň. Ku nej sme zatiaľ neprispeli pri týchto krajinách. V týchto krajinách nie je veľká miera multilaterálneho jednania nedochádza zatiaľ ani k významnému rastu v týchto krajinách, ale dúfame, že to spoločné oznámenie nám pomôže, aby sme dosiahli tento spoločný prístup k tejto krajine. Pani Mingreli, máte slovo. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, eh, keď môžem v eh, za zahraničnú službu alebo za vonkajšiu službu vám oznámiť a odprezentovať oznámenie pretože to je spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky pre vonkajšiu činnosť ako Európskej komisie. Myslím, že to bolo veľmi užitočné pripraviť toto oznámenie, pokiaľ sa ide o vzťahy s týmito krajinami Magrebu a potom hm, popíšem tie hlavné výzvy, ktorým čelím ja eh, krajiny Magrebu a následne to ukončím tým, akým spôsobom eh, podľa nás Európska Únia môže pomôcť e, krajinám Magrebu, aby rozvíjalo svoje regionálne partnerstvo, regionálnu spoluprácu, aby lepšie čelila tým výzvom, ktoré pred nimi stoja. Prečo teda toto oznámenie? Prvý dôvod pre jeho vypracovanie bolo to, že krajiny Magrebu boli uh, predvojom tých udalostí, alebo teda boli uh, tou, tým hlavným územím udalostí, ktoré sa uh, odohrali pred dvoma rokmi. Nemusím vám pripomínať, čo to, bolo, arabsk, čo to bola arabská jar, ktorá začala v Tunísku. To boli krajiny, ktoré boli najviac, alebo krajina, ktorá bola najviac transformovaná touto mm, arabskou jarou bola Líbia a minimálne ďalšie dve krajiny zažili postupný Eh, vývoj eh, svojich krajín, konkrétne ide o Maroko alebo Alžírsko, ktoré boli postihnuté takisto touto arabskou jarou. Po druhé, počas predchádzajúceho roku krajiny Magrebu, ktoré mali ťažkosti až doteraz spolupracovať, sa vyjadrili že by veľmi radi sa približili. Veľmi dobre viete, že hlavný problém e, spočíva v vzťahoch, ktoré nie sú optimálne medzi Alžírskom a Marokom a že počas tých posledných 12 mesiacoch e, tu bol celý rad e, ministerských stretnutí medzi Maročanmi a Alžírčanmi, ktorí sa dali počuť, že tieto dve krajiny pochopili tú vysokú cenu, ktorú platia za tento nedostatok spolupráce medzi nimi a že sú nastavené na to, aby lepšie spolupracovali alebo aby eventuálne sa vybrali cestou integrácie v rámci tohto regiónu. Tunisko to tiež pochopilo, pretože Tunisanie sa snažili minulý rok dokonca zorganizovať magrebský sanit, že Bohu sa nemohol odohrať, ale dúfajme, že naši tuniskí priatelia urobia všetko preto, aby znovu predložili toto piatým hlavom štátov krajín na Magrebu. Tretí dôvod, prečo sme vypracovali toto oznámenie. Vokáša služba a komisia eh, momentálne sa snažia implementovať oznámenie z marca 2012 ohľadom reakcie EÚ na arabskú jar a bolo nám užitoč, dalo sa nám užitočné, aby sme túto otázku dodali k e, otázke arabskej jary, pretože Magreb má trošku takú špecifickosť a v našich ďalších reakciách na arabskú jar je potrebné zohľadniť túto špecifickosť alebo tento osobitný charakter. A naviac toto oznámenie e, ošetruje tie naše vzťahy s Magrebom, ten všeobecnejší rámec vzťahov, ktoré Európska únia naviazala s africkým kontinentom v rámci spoločnej stratégie Afrika-EU. Druhý bod. Aké sú tie hlavné výzvy, ktorým krajiny Magrebu musia v súčasnosti čeliť? Veľmi dobre ich poznáte, takže veľmi rýchlo ich len pripomeniem. Poprvé, e, krajiny Magrebu začali s demokratizáciou, ktorá e, za posledné dva roky určite zaznamenala dobré body, avšak určite sa borí aj s veľkými prekažkami. Boli tu v týchto krajinách eh, eh, voľby v Líbii. To boli prvé demokratické voľby v ich, eh, histórii ich krajiny, v ďalších krajinách, ako napríklad Tunisko, to boli dve voľby, ktoré poprvýkrát sa odohrávali za slušných, eh, rozumných podmienok. Občianská spoločnosť zohrala veľmi dôležitú úlohu v týchto dvoch krajinách, hlavne organizácie, ktoré zastupujú tak mládež ako aj ženy. Úsilie bolo zaznamenané, aby súdnictvo bolo kompetentnejšie a tiež tu bola iniciatíva a vytvoriť akúsi protimoc, ktorá je potrebná aby demokracia fungovala. Avšak toto demokratizačný proces určite sa borí s prekažkami, veľmi dobre to viete, pretože Tunisania nám vysvetľujú, že istý počet žien a mládeže sa cítia veľmi zle z dôvodov, ktoré poznáte. Takisto niektorí umelci sa cítia stále menej slobodní. Sú tu niektorí ľudia, ktorí, e, ak si chcú vypiť pivo, tak sa musia schovávať. A, takže je tu celý rad obmedzení, ktoré postupne opätovne sa nastolujú možno kvôli tlaku určitému hnutiu a hlavne kvôli salafistickým eh, hnutiam, ktoré tu sú. Takže tento demokratizičný prúd určite čeli určitým prekažkám a nám sa zdá byť zrejme, že našou eh, povinnosťou je pohnúť ich tým správnym smerom. A druhou výzvou týchto krajín je socioekonomická situácia v tejto krajine. To môžeme popísať veľmi rýchlo každý rok. Tu máme viacej a viacej mladých, ktorí sa dostávajú na pracovnému trhu, ako e, počet pracovní, e, zamestnaneckých miest, ktoré by boli vytvorené e, životné podmienky sa vôbec nezlepšili za, posledných dva, za, posledných, za posledné dva roky, naopak sa zhoršili, takže stále e, stúpa frustrácia obyvateľstva, hlavne mládeže a táto e, narastajúca e, frustrácia, pokiaľ sa nám nepodarí pomôcť krajina Magrebu zvrátiť túto tendenciu a opätovne naštartovať trvalo a slušný rozvoj, tak sa to môže politicky odraziť na návrate politickej moci k tým tendenciám, ktoré by sme chceli vylúčiť, ktoré by sme chceli zabudnúť eh, v týchto krajinách. Eh, ďalší problém je tu poľnohospodársky problém, pretože náraz poľnohospodárstva vo väčšine týchto krajinách eh, bol zasiahnutí štruktúrálnymi e, problémami, nedostatok vody, zničenie alebo zni- mm, postupná degradácia pôdy. Takže je potrebné, ak chceme opätovne naštartovať e, poľnohospodárskú produkciu, tak je potrebné im pomôcť e, zabezpečiť reštrukturalizáciu poľnohospodárskych štruktúr. Takže naozaj je potrebné urobiť niečo preto, aby sme im pomohli, aby sa táto oblasť znova naštartovala aby polnohospodárstvo znova získalo svoju pôdu. Je potrebné takisto podporovať šírenie e, dobrého dynamického podnikateľského prostredia. Viete, že e, naozaj podnikateľský sektor je tu veľmi úzočký, veľmi malý. Aj keď e, sa podporuje sociálna trhová ekonomika, je potrebné naozaj podporovať vznik nových zamestnaneckých miest v rámci podnikateľského sektora. A tu máme ešte veľa čo urobiť. A nakoniec dôležitá časť alebo veľká časť e, krajiny nemá zabezpečené sociálne práva, sociálne zabezpečenie. Sú tu veľké sociálne e, rozdiely v rámci regionov v rámci krajiny a na to treba popracovať, pretože viete, že nemôžeme zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj bez minimálneho zabezpečenia sociálnej kohezie. Takže to sú tie hlavné výzvy a potom ešte pár slov, pretože nebudem hovoriť teraz do hĺbky. Musíme sa zmieniť aj o hrozbách, ktoré planu nad týmito krajinami, hlavne organizovaný zločin a terorizmus. Vzhľadom aj na tom, čo sa teraz odohralo na severe Mali a v Alžírsku, myslím, že nemusím opätovne ilustrovať túto hrozbu. Takže čo môže v tejto situácii urobiť Európska únia veľmi rýchlo? Poprvé, musíme sa posnažiť pomôcť regionálnym organizáciám, ktoré tu už existujú. Máme tu najprv eh, Úniu uh, Magreb a arabské krajiny. Je to pán e, Ševeda, ktorý e, to vedie, ktorý je veľmi dynamický, ale kvôli zlem vzťahom medzi e, Alžírskom a Tuniskom. Veľa štúdí, ktoré boli vypracované touto úniou až doteraz, zostali len tak založené v poličkách alebo v šuflikoch. Takže je potrebné transformovať všetky tieto štúdia do praxe. Do konkrétnej reality. Potom tu máme ešte 5 plus 5 Čiže Taliani, Španieli, Francúzi, Malťania a Portugalčania, čiže krajiny na juhu Európy, ktoré spoločne mali summit v oktobri, čiže to bol summit 5 plus 5, čiže 5 severných afrických a 5 južných európskych krajín, rokovali oblasti dopravy, bezpečnosti. Bolo to fórum, ktoré by mohlo byť užitočné. Zatiaľ je to len fórum pre výmenu skúseností, názorov, informácií, ale treba im pod pomôcť, aby tieto myšlienky boli pretavené do reálnej skutočnosti a je potrebné ich teda podporiť. E, naviac tu máme ešte Stredomorskú úniu, ktorá e, e, bola spustená francúzskou stranou a doteraz však má veľmi zmiešané výsledky, takže potrebné naozaj ju podporiť, motivovať, aby barcelonský sekretariat mohol spustiť a implementovať tie veľké projekty, napríklad morské auto, e, pardon, diálnice, takisto aj plynovody e, z gazy Čiže niekoľko veľkých projektov, ktoré boli spustené v rámci tohto partnerstva. Toto je prvý bod, pomôcť organizáciám a regionálnym iniciatívam. Druhý bod, ku ktorým sa treba vyjadriť, je treba podporovať demokratické reformy. Už som vám povedal, že sú tu vážne nedostatky, vážne prekážky. O to viac je pre nás potrebné, aby sme im pomohli, aby sme ich pohli tým správnym smerom. Niekoľko myšlienok. V tejto oblasti je potrebné sa snažiť vytvoriť sieť občianskej spoločnosti. Takže naozaj je to niečo, čo musí pracovať efektívne a čo môže pracovať v rámci regionálnych sietí. Takže naozaj je to v našom záujme, aby sme im pomohli rozvíjať tieto regionálne siete. Druhá myšlienka, a to je hlavne niečo na vás, páni zastupcovia EP, je potrebné naozaj podporovať výmenu medzi našimi národnými parlamentami, Európskym parlamentom a parlamentami krajín Magrebu, pretože v väčšine týchto krajín parlamenty nezohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Ak chceme, aby táto spoločnosť sa stala demokratickou, tak je potrebné e, e, naučiť zastupcov ich parlamentov ako. A najlepšia pomoc, ako by sme im v to mohli pomôcť, je e, výmena osvedčených postupov, dobrá prax a tak ďalej. A teda ukázať im, aká spolupráca môže byť realizovaná medzi vami a nami a nimi. Ďalej, schopnosti miestnych orgánov u nás, viete, decentralizácia u nás v niektorých krajinách, Taliansko, Nemecko, išla veľmi ďaleko Máte tu veľké skúsenosti v tejto oblasti, takže treba sa s, e, s nimi podeliť o, týchto, o tieto naše skúsenosti v rámci de- decentralizácie, aby to bola decentralizácia, ktorá bude fungovať, lebo pretože niekedy decentralizáciu zrealizujeme a potom to stojí veľa. V niektorých krajinách to síce funguje, vy s tým máte veľa a dlhé skúsenosti. A ďalej je potrebné popracovať na úlohách médií a, a e, kultúry Viete, že za určitých podmienok sú to veľmi efektívne alebo účinné vektory pre demokratizáciu a naozaj je v našom záujme s nimi spolupracovať na týchto otázkach. V oblasti svetových hrozieb naozaj e, je potrebné byť efektívnejší v boji proti organizovanému zločinu, proti terorizmu pretože videli ste to aj v posledných eh, dňoch. Máme tú spoluprácu a napriek tomu vidíte, čo sa stalo. Takže potrebno urobiť ešte viacej, aby sme skúsili eh, zabezpečiť eh, stabilitu v tejto krajine. Je potrebné ešte väčšie úsilie vyvinúť v, pri obchodovaní s nezákonnými chemickými, biologickými, fyzikálnymi a ďalšími látkami. Vytvorili sme koordinačné centrum pre, pre Maroko, ale je našom záujme posilniť aj túto spoluprácu s nimi, pretože to je hrozba, ktorá nie len e, ich ohrozuje, ale takisto ohrozuje silne aj nás. Je potrebné pomôcť e, vyškoliť policiu, e, súdnictvo, bezpečnostní a preto aby boli oveľa účinnejší v boji proti organizovanému zločinu a tiež je potrebné podporiť všetko úsilie, pokiaľ ide o e, zmierenie, ako aj riešenie sporov, pretože častokrát sú to konflikty alebo spory, ktoré trvajú strašne dlho a ktorí ešte živia práve organizovaný zločin a terorizmus. V oblasti e, rozvoja e, solidárnej ekonomiky je potrebné im pomôcť, aby zaviedli e, systém, oveľa účinnejší systém vzdelávania, pretože doteraz, ak univerzity v ich krajinách školia alebo vypustia strašne veľa študentov, ktorí obdržia diplom, tak eh, ich kvalita potom v praxi nie je dostatočná. Takže je potrebné posilniť kvalitu odborného vzdelávania a takisto aj školstva ako takého v týchto krajinách. A opätovne je potrebné im vytvoriť eh, regionálne siete, techni- vymieňať si technické skúsenosti a čo najlepšie využívať e, programy štipen- štipendií, ktoré pre nich máme, ako je Tempus, Erasmus Mundus a tak ďalej. E, v súkromnom sektore myslím, že tie cieľa sú jasné. Je potrebné im pomôcť posilniť kompetencie riadiacich pracovníkov, kvalitu ich produkcie, je potrebné zlepšiť e, podmienky prístupu k financovaniu a je potrebné im pomôcť lepšie sa dostať eh, na vonkajší trh. Všetko toto samozrejme je možné vtedy, keď sa sústredia stredná malé podniky, pretože to je ten, tá sieť stredných a malých podnikov, ktorá by mala umožniť vytvárať pracovné miesta, ktoré potrebujú. Takisto je potrebné im pomôcť zúčastňovať sa na vedeckých a inovačných programoch, hlavne na európskom rámcovom horizont, programe Horizont 2020, eh, ktorý je pre ne veľmi dôležité a tiež je potrebné vytvoriť sieť medzi podnikateľským prostredím, poradenstvo pre podniky ak je to možné podporiť eh, technicky eh, banky v eh, Magrebe. V obchodnej oblasti je potrebné zintenzívniť obchodné vstyky krajín Magrebu s nami a je potreba prepojiť túto medzi magrebskú spoluprácu s oblastiami voľnej výmeny, kde Európska únia sa snaží implementovať, ktorú by sa Európska únia chcela posnažiť implementovať. Avšak je to veľmi ťažké, kým Alžírska, teda hranica medzi Alžírskom a Marokom zostane uzavretá. Takže je potrebné naozaj tie naše politické paky využiť preto, aby sme ich presvedčili, ak tie paky máme, že v 21. storočí je potrebné vyriešiť problém hranice medzi týmito dvoma krajinami, že to už je trošku mimo trošku zastarala, už to mali mať vyriešené. Pokiaľ ide oblasť dopravných sietí, tak je potrebné v rámci dopravy vytvárať transmagrebskú sieť, čiže sieť diálnic medzi jednotlivými krajinami a čo najrychlejšie vytvoriť letecký priestor euro e, stredozemnej oblasti. V oblasti energetiky, ako veľmi dobre viete, e, musíme im pomáhať obnoviteľné zdroje energie, rozvíjať efektívne alebo programy energetickej účinnosti a hlavne integrovať ich e, trh s elektrikou a s plynom do nášho e, trhu s elektrikou a s plynom. Mnohé aktivity už boli spustené, ale musíme ešte zdvojnásobniť e, toto naše úsilie. Tiež tu máme sektor, kde môžeme s nimi e, ďalej pracovať, pretože to je vážna hrozba pre nich. Všetko to, čo sa týka životného prostredia a klimatických zmien. Myslím, že je to v našom záujme, aby sme s nimi pracovali, pretože pokiaľ ide o všetko, a čo sa týka využívania vody, vzduchu, morských zdrojov, vodných zdrojov máme veľa spoločných zaujímav a mali by sme urýchliť náš dialog, ako aj našu spoluprácu. A nakoniec e, v oblasti ochrany, občianskej ochrany musíme posilniť našu spoluprácu, pretože tie prírodné katastrofy ktoré vyplývajú práve z ľudskej činnosti v, tejto krajiny, v týchto krajinách, majú e, potom priamy dopad aj u nás a naopak. Takže mali by sme spoločne pracovať. Dúfam, že som dlho nehovoril, pán predsedajúci. Tým pádom skončím tento môj príhovor, ale samozrejme, že som e, pokryl v mojom prejave len veľmi maličkú časť e, toho, čo sa nachádza v oznámení vysokej predstaviteľky a takisto aj v oznámení komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať eh, pánovi doktorovi Mingarelimu za túto jeho prezentáciu a zdôrazniť eh, veľmi dôležitú fakt, že je potrebné implementovať tieto aktivity eh, v rámci tohto regiónu, buď práve spoločne oveľa viacej ako na bilaterálnej úrovni, pretože multilaterálne e, aktivity môžu byť oveľa lepšie v rámci týchto susedských vzťahov. Ale ja by som chcel tiež povedať, že toto oznamenie no, už pozná tú svoju hlavnú prioritu. My tu nemáme e, požiadavku urobiť e, len nejaké uh, zázračné nálezy preto, aby sme to integrovali v rámci týchto krajinách. Ide o to, že aby sme eh, zvíťazili nad touto starou politikou, pretože ak sa nám to nepodarí, tak nakoniec to bude zase taký dokument, ktorý samozrejme nedosiahne svoj cieľ. A preto je veľmi dôležité eh, odraziť eh, ten fakt, eh, že v takej špecifickej chvíli, ktorý charakter, a v špecifickej situácii, ktorá je charakteristická pre tú oblasť, je dôležitá reakcia zo strany oddelenia vonkajšej zahraničnej služby otázka bezpečnosti alebo tie, tá otázka, ktorá sa týka Mali, všetko toto nás nutí k tomu niečo urobiť. A chcem vám pripomenúť, pretože je užitočné, aby sme si to uvedomili, že už v správe ohľadom UIMP, e, ktoré bolo e, prijaté v maji 2010, e, Európsky parlament už schválil celý rád aktivít, ktoré je potrebné naštartovať preto, aby bola zabezpečená táto integrácia v rámci magrebského kej oblasti. A preto vítam toto, avšak e, má to už dva roky omeškanie. Možno, že je potrebné sa zamyslieť nad koherenciou našej práci a schopnosťou čo najrýchlejšie zareagovať na danú situáciu. Ak chcem, chcem ešte niečo dodať, že máme tu tému integrácie, ktorá už e, bola spomenutá v barcelonskom procese, ktorá si stanovila ako cieľ vytvorenie e, oblasti voľnej výmeny. A predstavte si, koľko problémov sme mohli už vyriešiť medzi tým, keby to bolo realizované. Namiesto toho, aby sme sa pozerali, že tu vytvára alebo vyvstáva e, myšlienka, že je potrebné tu znova zabezpečiť novú arabskú jar. Tak sme sa mali zamyslieť, ak chceme naozaj obratiť stránku na jednej strane to oznamenie, to spoločné oznamenie zdôrazňuje to, že sú to vlády e, štátov v Magrebu, ktorí by mali ktoré by mali e, benefit z e, tejto integrácie a Európska únia musí zohrávať svoju úlohu, ktorá je mu daná v, tejto, v tomto scenáre. Nechcem len žiadať aby tak urobili inštitúcie, ale takisto aj e, organizácie občanskej spoločnosti, ktoré majú oveľa väčšiu angažovanosť, pokiaľ ide o tie konkrétne politiky, ktoré naozaj môžu oveľa viacej napomôcť na ceste integrácie. Je tiež dôležité vzhľadom na politickú spoluprácu. E, všetky tie témy, ktoré tu boli spomenuté vo vašom dokumente, už sú predmetom pravidelného dialogu pri toľkých príležitostiach na medziparlamentných výmenách alebo aj v rámci organizácií eh, PIM eh, Europarlamentného zhromaždenia. Takže toto je tá druhá priorita, ktorú som chcel zdôrazniť. Je potrebné, aby sme my spoločne urobili tak, že tieto aktivity budú realizované v rámci jasného a definovaného eh, rámca, kde bude jasné, čo je koho Um, čo je koho úloha, kto má za čo zodpovednosť a by sme tu mali jasné viaceré témy ktorým sa treba venovať. Čiže ak na jednej strane v dokumente zdôrazňujeme dôležitosť oveľa väčšej spolupráce a oveľa väčšiu intenzívnosť e, e, stretnutí medzi parlamentami krajín e, Magrebu a medzi Európskym parlamentom a parlamentami krajín EÚ, tak je potrebné, myslím, že podporiť túto posilnenú spoluprácu a vzťahy vrátanie nášho parlamentu, pretože my nemôžeme nezvorazniť ten fakt, že sme sformulovali tento návrh a e, čeliac tým, tej situácii, ktorá Eh, momentálne vládne v Mali, tak je potrebné, aby sa stretávali naozaj parlamenty krajín Magrebu ako Európsky parlament a ďalšími parlamenta, aby sme mohli im pomôcť tak v politickej ako aj vojenskej oblasti, pretože ak my nevytvoríme tú myšlienku integrácie, ani to nezakombondujeme do ich myslenia, tak potom tá stabilita nebude možná. Všetko toto musí naozaj byť zabezpečené v rámci tej regionálnej integrácie. A nakoniec, myslím si, že je dôležité pokračovať v tomto dialogu s našimi partnermi v rámci buď aktivít delegácie pre krajiny Magrebu, alebo e, v rámci politického dialogu na vysokej úrovni, ktoré Európska únia môže udržiavať s týmito krajinami Magrebu. Takže to je ten návrh, ktorý bol predložený včera. Sa stretli ako aj pán doktor Mingarelli vedia, komisár Fühle a generálny sekretár Jatohuma tu v Bruseli, aby diskutovali o možnosti akcií e, ako reakcia na toto spoločné oznámenie. Myslím si, že to sú konkrétne iniciatívy, ktoré je možné spustiť napríklad v oblasti energetiky alebo rozvoja súkromného sektora, dopravy, poľnohospodárstva, občianskej spoločnosti. Myslím, že bude dôležité v tomto kontexte, aby politická spolupráca bola relevantná, našla svoje miesto v rámci týchto zmien a ja teda dúfam, že e, kroky Európskej komisie ako Európskeho parlamentu bude cítiť viacej ako, e, tá, ako v tej spoločnej, v tom spoločnom teste. Pretože Samozrejme, že to predpokladá určité náklady, avšak e, toto sú e, nie len e, nejaké písomné dokumenty, ale sú to konkrétne aktivity, ktoré potom potrebné pretaviť do praxe. Ďakujem. Kolega Gómez, prego. Kolega Vanis, nech sa páči. Opätovne chcem poďakovať pánovi Mingarelimu za tento veľmi pochopiteľný a korektný prejav, avšak moja otázka je iná. Prečo prečo môžeme, prečo veľmi ťažko aplikujeme tieto všetky vízie, prečo to tak ťažko ide, ktoré ste tuto do detailu spomenuli a ktoré podľa nás sú alebo korešpondujú s tým, čo chceme s rôznymi prvkami ktorú sa, z ktorých sa skladá táto spoločnosť e, v stredomorskej oblasti. A tiež by som chcela vás požiadať. Vy ste spomínali prekažky demokracie, ktoré e, sa vytvárajú na novo kvôli salafistickému hnutiu v týchto krajinách. My vieme, že v mnohých krajinách faktor nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých môže byť spúšťačom je jedným z vysvetlení tejto situácie, ale tiež vieme, že sú tu krajiny, kde tieto hnutia nemajú žiadne korene, napríklad to je otázka Líbie a pritom je to tam, pretože boli pohnuté z vonku, z, boli, dostali sa tam z takých krajín ako sú Katar alebo Arabská Saudia, e, Saudská Arábia a tak ďalej. Čo zamýšľa robiť pani Ešten v rámci spolupráce s týmito krajinami proti takýmto hnutiam, ktoré môžu mať veľmi negatívne dopady. Pretože naviac oni nekontrolujú džihadistické a teroristické bunky, ktoré z toho vznikajú, nemajú ich pod kontrolou. A takisto sa vás chcem spýtať a požiadať tento incident, tento vážny incident, ktorý sa odohral v Alžírsku, vzhľadom teda na tú predchádzajúcu krízu v Mali. Čo by ste navrhli, alebo ako chápete to, čo sa všetko odohralo tam? Ja sa teraz nepýtam, aby ste sa vyjadrili k tej brutalite tej vojenskej operácie, pretože mm, máme tu viaceré e, vysvetlenia, ale mám určité zdroje. Nás kontaktovala som sa s členom alžírskej opozície, ktorá, ktorý sa domnieva, že to, čo sa stalo, O to viac, že to nebolo zorganizované len tak z jednej sekundy na druhú. Chceme to vysvetliť. Eh, aj ten rámec, ako sa to stalo, že mohlo byť aj o rivalitu rôznych táborov, pokiaľ ide o alžírskú moc. A možno, že je to práve tá alžírska moc, alebo tá politická strana, ktorá je teraz pri moci v Alžírsku, preto za, tak zareagovala tak brutálne pretože mohla tým pádom aj zastrašiť obyvateľstvo a ten fakt, že v, v tom, čo sa teraz deje v Alžírsku, to môže ešte zhoršiť také veľmi nebezpečné okolnosti, ktoré vládnu v tejto krajine, keď sme hovorili o tých teroristických hnutiach, ale aj rôznych mafiách, ktoré sú tu o bunkách organizovaného zločinu, vrátanie práve toho nebezpečenstva CBRN, ktoré ste spomenuli. A tiež sa vás chcem spýtať, pretože myslím, že teraz v Libii ľudia sú terorizovaní, pretože v Libii momentálne nie, sú, nie je žiadna armáda alebo nejaké iné ozbrojené zložky, ktoré by mohli zabezpečiť ropné základne. A toto potom sa môže zopakovať. Ak som pochopila, tak dokonca mi prišli informácie, že títo ľudia dokonca majú profit z toho, že je tu veľká časť územia v Libie, ktorú nikto nekontroluje. A nakoniec vás chcem poprosiť, vy ste tiež spomenuli dôležitosť vyriešenia tohto konfliktu a poukázali ste na to, že to nefunguje možno aj kvôli priateľstvu, ktoré nadalej vládne medzi Alžírskom a Tuniskom alebo kvôli konfliktu ohľadom západnej Sahary. Ja som videla, že to môže môže spôsobiť len ďalšie rekrutovanie do band rôznych mafiánov a teroristov. Neviem, či Európska únia sa vôbec nad tým zamýšľa, či niečo chceme urobiť. Viem, alebo história nám ukazuje, že tieto krajiny sú dlhodobo rozdelené, ale ak budeme keď vidíme to nebezpečenstvo v teroristickom hnutí v tomto regióne, kde terorista sa bude snažiť, aby tieto konflikty napríklad na severe Mali alebo v západnej Sahare a boli, bolo možné využiť, zneužiť zo strany teroristov. Čo teda potom urobíme? A tým končím. Mi permetto io qualche domanda. Ja si teraz dovolím tiež e, veľmi stručne sa niečo spýtať. Vy ste spomenali otázku e, spolupráce s krajinami Magrebu a tak oblasťou Magrebu a toto je úloha, ktorá je veľmi obťažná, pretože každá z nich je iná. Možno to chápete, ale Maroko je úplne iné ako Tunisko, Tunisko je iné ako Líbia a tak ďalej. Je to možno e, ovplyvnené aj históriou alebo kultúrou diplomácia e, tých parlamentných kontaktov a tak ďalej. E, toto všetko môže zohrať svoju úlohu. Chcem sa spýtať, čo si myslíte o spolupráce na základe tých odborových, e, odborovej spolupráce, pretože odbory pri vytváraní nášho spoločenstva zohrali veľmi dôležitú úlohu keď sme sa snažili pomôcť práve tým najzraniteľším častiam spoločnosti. Nemalo by to byť nástroj rozvoja, nielen ekonomického rozvoja, ale sociálneho rozvoja v rámci týchto krajín. A druhá otázka, ktorú vám chcem položiť, aké sú podľa vás efektívne nástroje preto, aby sa mohlo bojovať proti veľkej zostávajúcej korupcii, ktorá je v, v tých riadiacich zložkách známa v rámci týchto krajín. Ako vytvoriť spoločnosť, ktorá by bola rovnaká, pretože tu chýba aj taký legitímny trh a veľmi ťažko môžeme, môže hociaká spoločnosť, či malá alebo stredná, hlavne v tejto oblasti, e, vôbec podnikať aj vzhľadom na stabilitu rôznych vlád. Máme kontakty a dialógy v rámci parlamentom. Toto je vec, ktorou súhlasím je to návrh práce, s ktorým by som súhlasil, ale mali by sme sa najprv zamyslieť, aké sú tie veľké rozdiely medzi parlamentami týchto krajín, pretože my ich poznáme. Parlamenty týchto krajín, ktoré vôbec nemajú skúsenosť s, takou, s demokraciou, kde demokracia je naozaj veľmi ešte v plienkach a ktoré nemajú ešte také právomoci, ktoré my už bežne používame, máme v týchto krajinách. A takisto by som sa zmienil o ďalšej zaujímavej zložke a to, že by sme mali naozaj sa snažiť e, ich oboznámiť našimi skúsenostiami, pokiaľ ide o prenos pravomoci z federálnej úrovne na decentralizované úrovne na to, aby sa jednotlivé územia mohli sami spracovať. Čiže decentralizácia, ako som už povedal. Konkrétne príklad Talianska. Chcem povedať, že Taliansko ako aj v iných krajinách samozrejme, že je to vysoká forma demokratického vládnutia, ale je potrebné e, aj zabezpečiť úplne inú kvalitu, vysokú kvalitu e, tak úradníkov. Pretože je pot, preto potrebné nájsť takých úradníkov, ktoré by lepšie e, spravovali, pretože e, túto, toto hlavne pokiaľ ide aj o finančné dopady, ktoré z toho môžete mať. Na záver by som ešte povedal, Takže tiež otázka bezpečnosti a istota obchodných eh, ako aj neobchodných eh, práv. Čiže zamyslieť sa nad tým, či by bolo možné eh, preniesť zdroje bez toho, že by sme vyriešili tieto základné problémy, toto by mohlo byť dosť komplikované. Takže chcela by som, chcel by som, aby ste sa mi vyjadrili k týmto otázkam. Ďakujem. Pani Benera, máte slovo. Merci. Ďakujem pekne. Myslím si, že táto otázka vzťahov medzi EÚ a Magrebom je rozhodujúca. Tieto spoločnosti sú na križovatke svojho vývoja a diskusie v Magrebe sú tie isté ako tu u nás. To znamená, aký typ spoločnosti chceme, akú mieru slobody, aká bude, e, a pozícia náboženstva. A je tu e, dve možno, sú tu dve možnosti na tejto ceste, dve alternatívy. Tie sa však e, e, ponúkajú dnešnej, dnešnej mládeži, ktorá je zúfala, obrovská miera nezamestnosti, veľmi ťažké podmienky a dôležitá je úroveň, uvedomiť si úroveň vzdelania buď budeme zohrávať úlohu, pretože sú to naši susedia v stredozemskej oblasti spojenie historické, budeme konať e, významným e, e, mnou mierou, čo sa ešte neudialo, alebo budeme absentovať a títo mladí ľudia sa obrátia smerom k tým, ktorí instrumentalizujú islám, to znamená smerom k pozíciám e, tých, ktorí, ktoré, ktoré, teda tých fundamentalistov, ktorých podporuje Katar a, a Saudská Arábia. Je to dôležitá, ale negatívna, je negatívny vplyv z týchto krajín. Vieme, že distribujú videá s víziou uzavretej spoločnosti, e, cúvajúcej na svojej ceste. Takže táto otázka musí byť v centre našich krokov a našich, našich postojov. Treba počúvať túto e, mládež, je to otvorená mládež, ktorá je na sociálnych sieťach, sleduje vývoj a tam my sme absentovali. Mali by sme konať silnejšie, zomknúť sa i k otázkam um, rovnosti. Ehm, problém eh, eh, Stredozemskej únie je ten, že vy, e, e, treba posilniť ten pilier, ktorý bol veľmi slabý, totiž ten, že my musíme hľadať nové trhy pre naše, naše hospodárstvo na juhu, Vnímali sme ich len ako nový, nový e, trh. Pre, ale to nie, nie je predsa priateľné. Mňa, mne vadí, že, že sme teda na tej kryžovatke a e, kladieme si tu otázky. Jedna z tých otázok je dôležitá otázka vzdelávania kultúry. E, tá, tá, tá e, Arabská únia pre Magreb Veľký problém týchto spoločností je ten, že historicky nie sú čisto arabské. E, sú tu i iné e, komunity, berbery. E, treba hovoriť inak. Nie je to. Je to Magrebská únia, únia Severnej Afriky, áno, ale nie, nie, únia arabská. Takže prvá otázka znie, E, teda je, prvá otázka je otázka e, plurality. Je tu filozof, ktorý prednedávno zomrel, Hatibi, ktorý napísal krásnu knižku, ktorá sa volala e, Magreb v plurali. Je to dôležité hovoriť o tom, ak to príjmeme, že je tu politická pluralita, lingvistická pluralita, uvedomovanie si, že sme moslimovia, ale sú tu, vždy tu boli kresťania a židia. Je to prijatie E, tejto plurality, uvedomenie si toho podstatného. V našich vzťahoch sú ciele dôležité do tej miery, e, teda sú ciele točiace sa okolo otázky plurality. A pokiaľ ide o oblasť ekonomickú, predrečník hovoril o otázke korupcie a e, solidnosti právneho systému. Mnoho európskych spoločností nechcú investovať, treba povedať, do tejto oblasti, pretože neexistuje tu, tu e, právna istota. E, ak e, budete komunikovať alebo robiť obchod s Alžírskom, nemáte možnosť sa obrátiť na, na súdne inštancie. Takže aj tu, to musí byť súčasťou rokovania v našich dohodách je vec, e, je vec ktorá ma veľmi, veľmi e, znepokojuje a tá sa týka e, toho, že vo všetkých asociačných dohodách sa snažíme otvoriť colné, colné inštancie, ale to nie je správne, pretože to veľmi oslabuje o tie, tie ekonomiky, ktoré sú už slabé, pokiaľ ide o mladých. To musí byť v centre našich krokov. V našich vzťahoch by sme mali viac po, e, počúvať občianskú spoločnosť. Máme tu spoločnosť, kde sú autoritatívne e, režimy. E, počúvanie mladých a občianskej spoločnosti je dôležité. To musí byť naozaj cieľom našeho pozorného načúvenia. A ešte jedna e, vec. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, existuje sociálne magrebské fórum, E, kde bude i e, v marci 2013 celosvetové fórum v Tunisku k tejto téme e, vedené touto organizáciou. Treba ho potvoriť. Ďakujem. Mr. Svensson. Svensson. Tak så mycket, herr ordförande, a tak så mycket för gedigen information. Ďakujem pekne za všetky tieto informácie, ktoré sú veľmi zaujímavé. Je pravda, že niektorí z nás sa venujú a zaujímajú viac alebo menej niektoré z týchto krajín v rámci Magrebu. Mňa zaujíma Tunisko, určite ste to pochopili, vy ste hovorili o rovnoprávnosti, rovnosti s tým, že ste spomenuli, že rovnosť sa zdá, že sa vybrala opačným smerom, čiže eh, dozadu Eh, Tunisko to bolo také špecifické v rámci tohto regiónu. Bolo tam oveľa viacej dievčat, ktoré skončili vysokú školu ako chlapcov. A to ešte eh, pochádza z eh, obdobia Burgibu a francúzskej keho vplyvu, ktorá že nám takéto práva zabezpečila však teraz vidíme trošku taký krok zad aj v rámci Tuniska. Pokiaľ ide o Tunisko, Tunisko zohralo veľmi dôležitú úlohu až doteraz v arabskej jari. Ale aká je situácia teraz? To by sme chceli vedieť. Merci. Alors en premier lieu, je suis d'accord avec tout ce que vous avez Najprv by som chcel povedať, že súhlasím s tým, čo ste povedali, pán Pancéry, ohľadom potreby konkrétne pretaviť do praxe tieto pekné myšlienky. Je potrebné, aby to, zostalo, aby to nezostalo v šuflíku. Absolútne s tým súhlasím, máte pravdu. Pani Gomez, eh, vy ste položili viacero otázok, takže najprv sa budem venovať vašim otázkam a možno, že potom sa k ním k ďalším ešte dostaneme. Neviem, či, či je potrebné e, sa podeliť o naše skúsenosti napríklad v odborovom hnutí. Áno, určite, ak chceme rozvíjať občianskú spoločnosť, myslíme na mimovládne organizácie, na odbory a na ďalšie Myslím si, že v takých krajinách, kde e, sú silné odbory, tak potom demokracia je oveľa lepšie zakorenená. V Tunisku napríklad odbory ktoré sú dosť eh, silné u GTC, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a bolo by dôležité, keby aj na základe našich vlastných skúseností s odborovým hnutím a na základe našich odborov sme pomohli rozvíjať týmto krajinám odborové hnutia a odbory. dnes s vami súhlasím. Myslím, že by sme možno na EHSV sa zamyslieť, či by eh, nebolo možné toto urobiť. Myslím, že to je veľmi zaujímavá myšlienka. Nebudem, explicitne sme to nespomínali v tomto dokumente, ale máte pravdu ďalej. Ako bojovať proti korupcii vo všeobecnosti? Je potrebné zabezpečiť takú protimoc pretože keď moc eh, je skorumpovaná, tak potom je potom protimoc, ktorá by proti tomu bojovať je potrebné zabezpečiť odbory, ktoré by o tom hovorili, nezávislú eh, súdnictvo a takisto aj médiá. Eh, pokiaľ ide o nezávislé súdnictvo a médiá, tým pomáhame. Neviem, či síce efektívne, ale vynakladáme milióny eur v rámci nášho programu pre spoluprácu, spoluprácu a pomoc, aby sme im zabezpečili nezávislé súdnictvo a takisto aj nezávislú tlač a médiá médiá, všetko to, čo by malo mať efektívny dopad a na základe tohto im môžeme teda pomáhať, rozvíjať eh, čo najefektívnejší boj eh, proti korupcii. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, áno, aj u nás občianská spoločnosť zohráva veľmi dôležitú úlohu v boji proti korupcii. Myslím, že u nich, ak ich chceme pomôcť, ak im chceme zabezpečiť mať silnú občianskú spoločnosť, tak im musíme tiež eh, pomôcť bojovať proti korupcii. Decentralizácia a rizika, máte absolútne pravdu. Decentralizácia môže to vyústiť do katastrofy, ak miestne samozprávy zle budú e, využívať tie kompetencie, ktoré sú im zverené, alebo teda v ich prospech. Takže práve kvôli tomu je potrebné e, im pomôcť v rámci decentralizácie, pretože je to napríklad aj Maroko, ktorá momentálne zažíva epochu decentralizácie. Požiadali nás o pomoc, my im pomáhame a myslím si, že to bude mať dopad, e, táto naša pomoc. E, jeden z prostriedkov, ako im môžete pomôcť, e, sú podľa mňa partnerstva medzi našimi miestnymi samozprávami, departmentami u vás provincie, teda regiónmi a medzi ich miestnymi a regionálnymi samozprávami. Práve takto im môžete pomôcť viac. Vy hovoríte, že bez bezpečnosti a bez pravdej istoty tu nebudú zabezpečené zahraničné investície. Máte absolútne pravdu, vo všetkých tu krajinách sa snažíme pracovať na tom, aby sme zlepšili bezpečnosť. V Líbii samozrejme, pretože je to krajina, kde tá situácia je najhoršia v tejto oblasti. Snažíme sa implementovať eh, operácie kontroly hraníc. V Tunisku sme im navrhli už, a navrhovali už viac ako pred rokom, aby sme pomohli reformovať systém eh, bezpečnosti, ale to je veľmi <clears throat> obťažné, pretože zatiaľ váhajú. Snažíme sa s nimi spolupracovať, aby sme im pomohli reformovať systém mm, bezpečnosti a takisto aj pokiaľ ide o, o zabezpečenie investície a takisto životné prostredie, mm, sa snažíme pomôcť. Nehovorím, že máme nejaké význačné úspechy za, sebo, za, za sebou, ale snažíme sa, lebo ako ste povedali, sú tu veľké prekažky pre investície. E, v investícii, či tu máme teraz krok vzad, eh, pokiaľ ide o rovnosť ženy, ži, medzi ženami a mužami, ale neviem. Ale na druhej strane, keď ste hovorili o tuniskej eh, spoločnosti a hlavne o asociáciách, ktoré za, um, um, bránia uh, práva žien, tak oni by vám povedali, že cítia tlak, tlak na to, že ako sa správajú, ako chodia oblečené a takisto aj v oblasti, ktoré ste spomenuli, napríklad za režimu Benaliho a Burgibu, určite sa dospelo k určitým výdobytkom a teraz nám hovoria, že by mohli byť spochybnené tieto výdobytky na základe práve tlaku salafistického hnutia. A ako som už povedal, sú to práve naši tí priatelia a partery, ktorí nám to hovoria. Ja vám nemôžem povedať teda reálne, ale ak je tu veľký počet tuniských žien, ktorí hovoria, že cítia určitý tlak, tak je potrebné veriť. Takže myslím si, že to nebezpečenstvo je naozaj reálne, že je tu riziko. Aspoň zdá, že máme tu e, napríklad veľa kín, ktoré zatvárajú. Pretože kina napríklad, to je tiež súčasť kultúry. To je tiež zlý znak, že ľudia zatvárajú svoje kina, pretože cítia túto hrozbu. Takisto aj požívanie nápojov. Nehovorím len alkoholicky, ale kto ide teraz na pivo, tak ako keby si ho nemohol um, si e, dať, aj keď jedine teda, ak by to bol doktor, ktorý mu to e, zakázal, a to určite není sociálny e, pokrok. Takže čo sa týka otázky rovnoprávnosti žien a mužov, tak na to som odpovedal. Teraz otázky Anny Gomez. Prečo veľmi ťažko môžeme implementovať všetky tieto myšlienky? Jeden z dôvodov a hlavná prekážka pre rozvoj regionálnej spolupráce, to sú veľmi zlé vzťahy. Medzi Marokom a Alžírskom to je jasné. A ak doteraz sa nepodarilo pomôcť krajinám Magrebu v rámci regionálnej spolupráce a regionálneho partnerstva je práve kvôli tomuto problému. Ako ako teda bojovať proti tým, ktorí financiujú salafistické hnutie? Teda to ste ma dostali do veľmi ťažkej situácie, pretože sú tu určité dôvody pre tých, ktorí to financujú, ale zdá sa, že máme dobré vzťahy s týmito zložkami, avšak eh, či je to možné vyriešiť, je potrebné sa nad tým zamyslieť. Vidíte ten problém. Krajiny, ktoré ste menovali, hlavne tie Dve krajiny v rámci zálivu, ktoré ste spomínali, to sú veľkí investori. A veľkí investori, ktorí investujú aj v našich krajinách, naše členské krajiny, nechcú sa s nimi rozkmotriť, pretože eh, tam vyvážajú hlavne zbranie a takisto potrebujeme od nich eh, palivo, čiže ropu a tak ďalej. Eh, práve kvôli týmto dôvodom sú to privilegovaní partnery tieto našich krajín Európskej únie, ale na druhej strane máte pravdu. Poznáte veľa lepšie tieto dve krajiny. Zdá sa, že nám spôsobujú veľké problémy kvôli tomu, že financujú napríklad v Líbii práve tieto salafistické milície. Je potrebné sa nad tým zamyslieť, ako vyriešiť tento problém s tým, že si musíme ale uvedomiť, že ich potrebujeme. Aj z iných dôvodov. Alors, les événements d'Algérie Ďalšia otázka k e, udalostiam v Alžírsku, či to sú e, znaky rivality v tejto, v tejto krajine na politických úrovniach. Nuž, všetky hypotézy sú e, možné. Vieme, že na juhu Alžírska vzhľadom na uzavretosť alžírských napriek napriek tvrdosti, tvrdosti orgánov alžírských sú tu džihadisti a teroristi, ktorí e, realizujú všetky typy e, zločineckej činnosti. Vedeli sme to e, už pred, e, Libijs, pred udalosťami v Mali. Ešte... E, veľmi často sme e, my v Európe e, neodhadli dobré veci. E, stratégia sa vyvíjala dlho, takže množstvo rokov, počas ktorých množstvo aktérov, aktérov v zóne sahelskej eh, boli konfrontovaní s mnohými problémami. Či už ide o organizovaný zločin alebo džihadizmus. Nemyslím si, že musíme hľadať naozaj v jednotlivých tých rozporoch vysvetlenie pre to, čo sa eh, udialo minulý týždeň Myslím si, že korene a to palivo pre to, čo sa udialo, e, sú v regióne už po dlhé roky. A e, očividne udalosti v Líbii e, pred dvoma rokmi a to, čo sa udialo na severe Mali, pravdepodobne prispeli k, k posileniu tohto problému čo, sa de, e, čo urobíme s problematikou západnej Sahary, kde je, e, ktorý je jeden z tých zmrazených konfliktov, ktorý vlastne e, podporuje napätie v celej saharskej oblasti. Nuž Európska únia podporovala osobitného predstaviteľa OSN, pána Rosa, Kristofera Rosa, Môžeme byť aj úprimní, vieme, prečo to hovoríme. E, nie je tu spoločný hlas medzi 27 členskými krajinami. Niektoré krajiny úplne podporujú Maroko a potom sú tu určité krajiny, ktoré si myslia, že je potrebné e, re- referendum, e, pokiaľ ide o nezávislosť. Je teda zložité vytvoriť spoločnú pozíciu a keďže neexistuje spoločná pozícia, je zložité pre európske inštitúcie e, byť aktívnejší v tomto probléme. Takže e, nechcem obhajovať to, čo robím, len vám vysvetľujem veci a myslím si, že dôvod, prečo sme menej aktívni, je práve tento. Myslím si, že to bola, to bola odpoveď na vaše otázky. Urobíme krátku prestávku a potom očakávame.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 a stretávame sa s ňou v Belehrade. Bolo to veľmi dôležité, pretože Srbsko dosiahlo štatút kandidáta a ďalší rok je ešte dôležitejší, pretože Srbsko musí teraz splniť podmienky, ktoré sú potrebné na otvorenie rokovaní. Náš výbor si prediskutoval správu o pokroku Srbska za rok 2020. 12 pán Jelko Kače nám ju predniesol dnes do poludnia a môžem vám povedať, že vo výbore je podpora pre začatie rokovaní so Srbskom, pretože si myslíme, že to prispeje k demokratickému rozvoju Srbska. Nemusím vám hovoriť, že pre nás znamená dialog, ktorý sprostredkuje EÚ medzi Belehradom a Prieštinou je veľmi dôležitý a zdá sa nám, že v týchto rokovaniach e, postupujeme vpred. Verím, že obe strany majú záujem v normalizovaní vzťahov, aby sa umožnil srbským a kosovským občanom žiť v miery a v prosperite. Bez toho, že by som ďalej naťahovala čas, vážená pani vicepremiérka, dám vám priestor, aby ste nám povedali o výzvach, ktoré srbská vláda rieši a ako vyzerá situácia pred otvorením rokovaní. Ďakujem, že ste prišli. Veľmi pekne vám ďakujem. Pán predseda, je pre mňa potešením a cťou, že môžem s vami byť a že som dostala príležitosť prihovoriť sa e, výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu, najmä teraz, keď sa hovorí o správe o pokroku e, Srbska a Európsky integračný proces sa zintenzívňuje. Máme tu e, uznesenie, návrh uznesenia v druhom čítaní v tomto výbore a ako bývalá členka parlamentu, poslankyňa parlamentu, v skutku rozumiem a chápem úlohu, ktorú hrá Európsky parlament v procese integrácie kandidátskych krajín, ako je napríklad aj Srbsko, do EÚ? Toto mala byť e, výmena názorov a preto nebudem hovoriť pridlho. Dám priestor a možnosť cteným poslankyniam a cteným poslancom, ktorí budú klásť otázky a podľa svojho najlepšieho vedomia sa pokúsim na ne odpovedať. Nemá to byť monolog, ale dialog a ja to budem rešpektovať. V záveroch z Európskej rady z decembra sa spomína napredovanie Srbska e, na svojej ceste k EÚ. Bolo to uznané, že ide o pokrok, o napredovanie a tieto závery otvorili možnosť, že sa začne s s rokovaním o vstupe Srbska do EÚ v blízkej budúcnosti. Tento návrh uznesenia e, vášho výboru hovorí to isté, potvrdzuje to a odobruje tiež otvorenie rokovaní. Pre Srbsko je dôležité, aby budovalo ďalej na svojich úspechoch a aby toto napredovanie bolo kľúčovou témou a do koncajerského predsedníctva teda do konca júna tohto roka, aby sa otvorili prístupové rokovania. Jedným z zásadných dôvodov, aby sme získali presný dátum, e, alebo dôležitá vec je, aby sme získali dátum preto, aby sme udržali dynamiku reforiem v Srbsku a aby sme dosiahli, že bude táto dynamika nezvratná, tento smer vývoja nezvratný. E, vážený pán predseda, to je politická výzva, je to, to otvorenie rokovaní. Dialóg s Prištinou je jednou zo zásadných vecí v tejto súvislosti a som rada, že vám môžem povedať, že dialóg s Prištinou je teraz e, permanentný. V srbskom parlamente to prešlo uznesením o Kosove. Toto uznesenie bolo prijaté pred niekoľkými týždňami. E, normalizovanie vzťahov s Prištinou je zásadnou podmienkou pre ďalšie napredovanie a je to najcitlivejší bod, najťažší bod pre Srbsko. Ale neexistuje žiadna iná alternatíva. Je tu iba dialog. Zvážili sme, že všetky zainteresované strany musia pracovať v súčinnosti pragmatickým a flexibilným spôsobom, aby dosiahli e, spravodlivé a akceptovateľné riešenie situácie, aby sa zlepšil život bežných ľudí v Kosove. Doteraz konkrétne výsledky pri implementácii v dohodnutých tematikách boli dosiahnuté a politický dialog na najvyššej politickej úrovni bude pokračovať. Štvrté kolo rokovaní sa ukončilo len pred pár dňami, 17. januára tu v Bruseli pod záštitou, záštitou pani Catherine Ashton. Veríme, že Európska únia uzná, že sme naozaj urobili pokrok s, s prieštinou, že to je trvalo udržateľný pokrok a viditeľný pokrok. Takisto sme pokročili v práci na eh, IBM v, na štyroch administratívnych križovatkách, tak ako sa to dohodlo, sme už eh, do praxe uviedli IBM. Na druhej strane by sme nemali zabúdať, alebo mali by sme vždy trvať na tom, aby v Srbsku interné reformy pokračovali, aby reformný proces pokračoval aj po tom, čo bude nová vláda. Pokračujeme v ťažkej práci a kladieme dôraz na boj proti organizovanému zločinu a korupcii, na právny štát, ochranu ľudských a menšinových práv a v čase hospodárskej krízy kladieme dôraz i na hospodárstvo. Vláda prijala akčný plán, ktorý vychádza z uznesení a priorit, ktoré boli zakotvené v správe o pokroku, ktorú vypracovala komisia. Vytvorili sme národný koordinačný orgán pre realizáciu akčného plánu. Vedie ho tento orgán premiér a to dalo nový podnet, novú dynamiku reformám vo všetkých sférach života v Srbsku. Reforma súdnictva, alebo presnejšie povedané, vyspriadanie sa s nedostatkami predchádzajúceho režimu bude pokračovať, reforma bude pokračovať. Je to plán tejto vlády. Prvým a významným krokom bolo čo si čo vychádzalo z rozhodnutia ústavného súdu. Súdcovia a prokurátori sa vrátili k svojej práce. Tento krok je doriešený. Nová stratégia v akčnom pláne boja proti eh, kriminalite bude prijatý, ako som bola informovaná dnes ráno do konca rána, potom do konca marca, prepačte. V decembri v parlamente bol, eh, bola prijatá právna norma o prokuratúre, pričom sa zohľadňuje efektivita hm, všetkých procesov súvisiacich s prokuratúrou. Čo sa týka ľudských a menšinových práv. Náš právny rámec je veľmi dobre, e, dobrý. Ľudské práva sú ochránené v Srbsku ústavou. Máme chránené slobody národnostných menšín, máme zákon o zákaze diskriminácie, ale otvorene musím pripustiť, že ešte stále máme čo robiť, aby sme v praxi, v realizácii veci e, doriešili, vys, vys, dosiahli. Srbský parlament završil štandardizáciu podľa EÚ je to príklad, e, modelový príklad pri antidiskriminácii, pretože 44 poslankyň v Európskom parlamente, e, poslankyň žien máme v Európskom parlamente a dôležité e, kroky sa vykonali aj pri zlepšovaní postavenia Rómov a pri modernizácii akčného plánu implementácie stratégie pre zlepšenie postavenia Rómov. To sa dostalo na program vlády na prvý pol rok tohto roka. Pracujeme i aj na stratégii proti diskriminácie. Bude to rámcový zastrešujúci dokument, ktorý sa bude snažiť znížiť diskrimináciu, jej úroveň v našej spoločnosti. Zameriame sa na realizáciu v praxi, na toleranciu rozdielov, na rovnosť, rovnaké príležitosti a zabranenie konfliktov. Pri monitorovaní práv menšín eh, v Srbsku, kedy Európska komisia pripravila o tejto veci správu, ktorá, bude, ktorá bola vydaná v auguste. Táto správa bola pozitívna a poskytuje odporúčania e, pre ďalšie konanie v oblasti menšinových a ľudských práv, ktoré Srbsko si vzalo za svoje. Čo sa týka práv populácie LGBT, Srbsko chráni ich dôstojnosť, ich právo na svoj názor, na slobodu zhromažďovania, vyjadrenia, podobne ako pri všetkých ostatných občanoch. Zákon proti diskriminácii hovorí, že žiadny e, občan v Srbska nesmie byť diskriminovaný na základe jeho alebo jej sexuálnej orientácie. V súčinnosti s Radou Európy sa Srbsko zúčastňuje projektu boja proti e, diskriminácii ľuďom, ľudí, ktorí majú odlišný rod, rodovo sa odlišujú. E, v decembri bola konferencia v Srbsku na túto tému a li, le, bol odoslaný list. E, nie, pardon, komisár pre rozšírenie odoslal list z tejto konferencie a uznal pokrok, pričom sa na konferencii hovorilo, že treba aplikovať v praxi závery Rady Európy. Čo sa týka realizovania stabilizačnej asociačnej dohody v praxi, a takisto predbežnej dohody už 5 rokov sa implementujú a Srbsko čoskoro dosiahne režim liberalizácie od obchodu pri poľnohospodárskych a priemyselných výrobkoch s výnikou niektorých strategických tovarov. Implementácia ďalších dokumentov je dôležitá pre otvorenie prístupových rokovaní. Jedno z očakávaní, ktoré máme, je, že stabilizačná asociačná dohoda vstúpi do platnosti tak, aby bolo všetko ratifikované, to znamená, že Litva, posledná krajina, ktorá neratifikovala ešte stabilizačnú asociačnú dohodu so Srbskom, ju to túto jar bude ratifikovať. Teraz stručne k liberalizácii vízovej povinnosti. Pre nás je to mimoriadne dôležité aj pre celý región Západného Balkánu. Poviem vám, aké opatrenia sme prijali v tejto veci a aký problém máme s tzv. falošnými žiadateľmi o azyl, chápeme obavy niekoľkých eh, krajín EÚ, ktoré zaznamenali prílev eh, falošných žiadateľov o azyl v nedávnych mesiacoch, ale Srbsko neustále vykonáva konkrétne proaktívne kroky, aby vyriešila tento problém. Implementujeme všetky opatrenia, ktoré nám boli odporúčané v poslednej správe Európskej komisie o post monitorovaní eh, bezvizového režimu. To sa prediskutovalo 25. oktobra pred Radou ministrov, kde sa konajú pravidelné výmeny informácií s členskými štátmi. Vykonávame prísne kontroly na hraniciach a snažíme sa zlepšiť situáciu menšín. Prijali sme aj pozmeňujúce návrhy k trestnému zákonníku, kde boli zmeny, ktoré zaviedli inštitúciu azylu a takisto organizácie pre nejaké falošné alebo zneužívanie azylových zákonov budú prenasledované a potrestané. Títo falošní žiadatelia o azyl podľa údajov, ktoré získalo ministerstvo vnútra, ich počet sa po týchto opatreniach znižuje. Zároveň musíme zdôrazniť, že berúc všetky tieto opatrenia do úvahy, sme na tenkej hranici medzi prísnymi opatreniami a demo, de, diskrimináciou a ako e, spoločnosť nechceme ohroziť dos, úspechy v oblasti ľudských práv, ktoré si všimla aj správa o napredovaní Európskej komisie, aj nedávne uznesenie Európskeho parlamentu. Srby a občania EÚ by nemali trpieť porušovaním a zneužívaním takej dôležitej inštitúcie, ako je právo na azyl, meníme nariadenie 539 a hovoríme, že európske inštitúcie by mali mať možnosť zmeniť aj nariadenie 85 z roku 2005 a s týmto novým nariadením sa potom Srbsko bude považovať za bezpečnú krajinu. Podobne sa to dialo aj v Rumunsku a Bulharsku, keď sa stali kandidátskymi krajinami v roku 2005. dôraz kladieme i na regionálnu spoluprácu. Ako vidím v návrhu vášho uznesenia, vy ste si takisto všimli a uznali, že to je pozitívny úspech e, srbskej vlády. Nedávna návšteva vysoko postavených hodnostárov do, do Srbska, dokonca návšteva premiéra e, v Kosove je, je dôkazom, že sme odhodlaní zlepšiť vzťahy so všetkými našimi susediacimi krajinami v regióne. Bez toho, že by som sa ponarala do prílišných podrobností, skončím poďakovaním za to, že ma počúvate a veľmi rada odpoviem na vaše otázky v rozprave, ktorá, ako som si celkom istá, bude nasledovať. Ďakujeme vám, hovorí predseda. Predtým, než dáme slovo pánu Kukanovi, prvým rečníkom na mojom zozname, pripomenul by som vám, že o pol hodinu sa začne e, výmena názorov s pánom Gilmorom, ktorý je írským ministrom pre obchod prichádza e, ako zástupca írskeho predsedníctva, tak vás poprosím, aby ste teraz sa vyjadrovali stručne. Máte slovo, pán Kukan. Ďakujem vám veľmi pekne väčšina Chcel by som povedať, že vás tu všetci srdečne vítame. Mali sme možno e, príležitosť pracovať e, s vami, ale toto je prvá príležitosť pre výbor AFET. Vieme, že ste veľmi oddaná integráciou, integrácii. Viem, že nálada v Srbsku sa od nových volieb, od novej vlády zmenila. Je to dobre, je to pozitívne, ale treba to brať aj ako povinnosť. Nesklamte nás teraz, keď ste e, tak veľmi zvyšili látku očakávaní, že Srbsko je naozaj na tej správnej koľaji. Mali by ste to naozaj brať ako zodpovednosť. E, spoľa, spomenuli ste vo vašich úvodných poznámkach aj to, že sú viaceré oblasti, kde treba ešte pracovať viac, viac výsledkov potrebujete. Sme radi, že dialog e, je rozbehnutý, že sa hlavné dohody implementujú a povzbudzujeme vás, aby ste pokračovali zodpovedným spôsobom. Chápeme ťažkosti, ktoré, ktorým čelíte a ktorým budete čeliť v dlhodobom dialogu. Vieme o tom ale mnohé problémy alebo rozhodnutia sa príjmu iba idúc cestou, keď sa ponoríte do dialogu. Prístup, správa, o ktorej sme si dnes vypočuli, e, si zaslúži, aby sa už aj stanovil dátum začatie rokovania o pristúpení, ale musíte vytrvať v takej dynamike, aká aká bola doteraz váš prezident, je dnes v Bratislave na Slovensku. Vítame jeho pre proeurópsku výpoveď. Je to skutočný realista, veľmi realistickým spôsobom hájí všetky sporné otázky a zároveň tvrdí, že európska integrácia je pevnou líniou tejto vlády, že vláda na nej pracuje a naozaj by sme vás chceli povzbudiť. Mám pre vás jednu otázku, ktorá sa týka z toho slávneho článku 539. Vieme, že ste urobili istý pokrok v tejto veci, ale ešte stále sa to pripomienkuje v parlamente. Jednoducho vám chcem povedať len to, že naozaj naozaj pozorne sledujeme, ako bude vyzerať finálne znenie, ako to vyriešite a chcem zdôrazniť, že je v záujme Srbska aby sme si nevypočuli sťažnosti na vás od veľkých medzinárodných firiem, také, ktoré sme museli počúvať v minulosti. Vieme, že e, podpredseda vlády Silakovič je si tohto plne vedomý. Keď nám teda môžete dať viac podrobných informácií, ako vyzerá situácia s 539, pretože naozaj mm, čakáme, kedy bude finálne riešenie. Ďakujem pekne za priestor, pán predseda. Ďakujem vás. Teraz má slovo pán Kačin. Pán Kačin je spravodajcom k Srbsku. Ďakujem vám. Vítame vás v Európskom parlamente a budem pokračovať v angličtine, nebojte sa. To bolo privítanie v jazyku, ktorý sa netlmočí. Vítam dnešnú rozpravu k Srbsku. Správa o napredovaní bola skutočne pozitívna, v pozitívnom duchu sa nesúca a chcel by som poďakovať jedným spravodajcom za ich príspevky k vyváženej správe k tomu, že odobrili, aby Srbsko naozaj bolo, udržalo sa na svojej ceste do EÚ. Chcem povedať, že táto vláda e, za niekoľko mesiacov dosiahol v dialogu s Kosovom oveľa viac, ako predchádzajúca vláda za oveľa dlhšie obdobie. To je skutočný prelom. Je to prelom nielen pre Kosovo, ale je to prelom aj pre dialog s ďalšími susedmi. Začnem e, Čiernou horou. Ešte stále počúva, počujem v hlave, keď Koštunica povedal, že nikdy neuznáme vašu nezávislosť a uznali ju už na druhý deň. To je naozaj veľmi dobrý príklad všetkých vaš, pre všetkých vašich susedov vaša návšteva v Bosne. Počúvať toto je balzam na naše uši. Bosna a Hercegovina si naozaj zaslúži takýto prístup a potrebuje pomoc i od Srbska. Čo sa týka dialogu s Kosovom, rád by som tu povedal a počiarkol, že ma nepoteší, ak počas 6. a 7. dialogu už pokročíte nejako veľmi vpred. Ja by som e, radšej videl, aby ste mali aj 9., 10., 11. kolo rokovanie. Apríl je, pravda, je lehotou, ale je veľmi dobre, keď sa budete stretávať často. Čo sa týka organizovaného zločinu a ko- systému korupcie a boja proti týmto nešvárom. treba uznať, že ste naozaj dosiahli veľký pokrok, ale niekedy to je až bizarné keď sa v bulvárnej tlači objavujú všetky podrobnosti vyšetrovania ešte pred tým, než vôbec sa realizujú, to nie je demokratický štandard, to nie je vôbec nejaký štandard. To, že vopred pred vyšetrovaním oznámite v bulvári, koľko niekto e, platil, ako až veľmi bol skorumpovaný, to nemá tak byť, to je hamba a s týmto by ste sa mali vysporiadať v budúcnosti, aby to tak nebolo. Nechcem teraz sa vysvetľovať, vyjadrovať k článku 319. Verím, že kolegovia sa k tomu vyjadria. Ale chcem povedať to, že prosím vás, robte to, čo robíte pre vás a nie pre nás. Robte to pre vás, pre vašich občanov, pre to, aby mala vaša vláda dôveru, aby postupovala v európskom duchu a aby mladá generácia Srbov, ktorá zúfalo hľadá nové pracovné miesta, mala lepšiu budúcnosť. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem. Dve minúty, pán Poselt. Nech sa páči. Vážená pani podpredsednička vlády, ja som za prístup Srbska do EÚ. Obdivujem veľmi to, ako si odvádzate svoju prácu, aj vaša strana politická, som jej veľkým obdivovateľom. Ale teraz poviem niekoľko kritických poznámok. Poprvé, status Kosova a otázka okolo statusu Kosova je neustále sa vracajúcou otázkou. Ja som za praktické riešenia, ale počúvam hlasy, ktoré sa dvíhajú vo vašej krajine, v Srbsku, ktoré spochybňujú štátnosť Kosova. Ženy sú odvážnejšie ako muži a preto to hovorím vám. Srbskí politici musia mať odvahu povedať ľudu Srbska, že Kosovo už nikdy nebude časťou Srbska a že miesto Kosova je v Európskej únii. Po druhé, máme tu akutnú krízu v Prešovo. Poznám tento e, región veľmi dobre, pravidelne ho navštevujem a apelujem na vás, aby ste urobili svoje maximum, aby ste e, niečo urobili s tou hroznou chudobou, ktorá tam panuje, aby ste zlepšili situáciu menšín a aby ste povzbudili e, cez hraničné prechody a pohyb osôb s Macedónskom, s Kosovom. Mali by tam byť malé miestne prechody, ktoré by mohli využívať miestni obyvateľia. To by určite pomohlo hospodárstvu v regióne. Ak to neurobíte, stane sa tento región zdrojom krízy do budúcnosti. Venujte mu prosím zvláštnu pozornosť. Ďakujeme, pán posel. Vynikajúce slovo má pani Gomeš. Dve minúty, ale naozaj dve. Vážená pani podpredsednička vlády, ako tu už odznelo, na začiatku rokovaní so Srbskom sme tento rok boli veľmi pozitívni. Viete, že nás tešia vzťahy medzi Belehradom a Prištinou, že sme radi, že sú také pozitívne. Spolupráca s Eulexom z vašej strany, vrátanie špeciálnej jednotky, vyšetrovacej jednotky. My by sme boli radi, keby tieto bezpečnostné paralelné štruktúry, ktoré existujú v Severnom Kosove, Srbsko, istým spôsobom sa ich zbavilo. Ženy si myslím, že hrali dosť veľkú úlohu e, v tom, že dláždili cestu dialogu. Vy ste ženou. A mohli by ste nám povedať, či aj vy to takto vnímate? Že to je... A že to tak aj národ, ľud na oboch stranách vníma? A potom by som sa vás chcela spýtať, či by bolo e, možné hovoriť o reformách, tak, tak ako ich spomenul pán Kačin, pretože sa zdá, že pri niektorých reformách e, v súvislosti s médiami sa pozoruje až, až kontradiktorný vývoj, znepokojujúci vývoj, a to v oblasti boja proti organizovanému zločinu a korupcii. A ten treba dostať pod kontrolu. Média sú ústredným bodom médiá čelia obrovským prekážkam pri svojej práci, pri slobodnej práci žurnalistickej v Srbsku. Mohli by ste odpovedať na otázku nedostatku transparentnosti pri vlastníctve médií v Srbsku? Ďakujem. Slovo má pani Lunáček, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som za zelených chcela privítať pani podpredsedničku vlády u nás e, na AFETE po stretnutí, ktoré sme, ktoré sme mali v Belehrade. Vítajte. Chcem nadviazať na to, čo povedal pán Jelko Kačin ku koncu svojho prejavu, že musíte tie veci robiť pre svojich občanov a preto, aby sa udržal európsky duch v Srbsku. Keď vaša vláda prišla k moci, mnohí z nás boli veľmi skeptickí. Ja osobne musím povedať, že, ti, že musím uznať, že napredujete po krôčikoch, ale stále. A samozrejme vždy sú veci, ktoré sa dajú urobiť lepšie, preto mi dovolte spomenúť jednu z takýchto vecí. Vy sama ste povedali, že je dôležité pre vás bojovať za rovnaké práva a nediskrimináciu eh, lezieb, gejov, transgender ľudí a celej LGBT komunity. Uh, Eh, my sme si spozoroval, pozor, spozorovali isté nepriateľské prostredie, dokonca vyhrážky, chuligánske skupiny, výtržnícke skupiny eh, sa nesprávajú ideálne a nie všetky boli volané na zodpovednosť, za, na spravo, pred spravodlivosť, pred tvár spravodlivosti. Je vôľa zo strany vlády predvolať takýchto vytržníkov pred tvár spravodlivosti a zabezpečiť, aby demonstrácie LGBT ľudí sa konali v bezpečnom prostredí? Ja som tiež bola spravodajkyňou pre e, Kosovo. Bude sa hlasovať o tejto správe o niekoľko týždňov. Dnes sme hlasovali v parlamente o tejto správe a som veľmi rada, že ste sami povedali, že nie je alternatíva k dialogu, žiadna iná. To je naozaj pokrok vo vývoji e, postoja Srbska. Od, zilo sa to aj v príslušných dokumentoch. Máme tu stretnutie medzi prezidentmi a nevieme, či to bolo potvrdené. Máte už aj dátum? Mohli by ste nám povedať, či sa príslušní dvaja prezidenti stretnú a kedy? Čo sa týka dialogu, áno, e, vieme, že ide, ale nezdá sa, že by boli výsledky, pretože tie paralelné štruktúry na severe Kosova ešte stále nie sú, nie sú rozpustené. E, Polícia, justícia, e, nie, nie sú prehľadné aby, a to by potom pomohlo, keby sa to rozpustilo aj otázkam zdravia a e, vzdelávania. Pán Tenok na dve minúty. Vítame vás srdečne v mene skupiny ECR v parlamente. My ako skupina považujeme Srbsko za priateľa, priateľskú krajinu, so záujmom sledujeme vývoj vo vašej krajine. Samozrejme sme hovorili veľa o správe, o pokroku Srbska. Vítame reformy, ktoré ste urobili, pretože všetko je transparentnejšie a demokratickejšie, takisto v oblasti ľudských práv a práv menšín ste pokročili a teším aj, čo ste povedali o právach ľudí z komunity LGBT. Niektoré, niektorí kolegovia sa k tomu viedrili. Predtým ja sa chcem spýtať viac veci k 5, 3, 9 sa chcem spýtať. Srby v, medzi mojimi voličmi v Spojenom kráľovstve sa pýtali na trestný zákonník, kedy sa umožňuje aj vyvlastnenie vlastníctva pri, v niektorých trestných čin, pri niek- niektorých páchateľoch trestných činov. Chcel by som sa spýtať, či sa bude reforma tohto trestného zákonníka konať, lebo to vyzerá ako neblahé dedictvo e, minulých komunistických dní. Čo sa týka dialogu v Belehrade, ja osobne podporujem koncepciu výmeny územia za mier a v Presove sa teraz dejú nepríjemné veci. Prezident Bariša v Skopie takisto verí v Albánsko a e, nie, nie jasne sú dohodnuté všetky deliace zóny alebo deliace línie, treba o nich stále hovoriť, aby sa nestali deliacimi e, múrmi. Treba umožniť Kosovu, aby tiež sa rozvíjalo, podobne ako sa bude rozvíjať Srbsko. Mm, gratulujem k zlepšeným vzťahom s Čiernou horou, som spravodajcom k Čiernej hore a v Podgorici som bol na pohrebe bývalého veľko, vysokého predstaviteľa v Juhoslávii a takisto sme hovorili o utečencoch a trestných činoch v Čiernej hore. Myslím si, že vzťahy sú dobré a blahoželám vám. Dúfam, že sa stanete novou kandidátskou krajinou, ktorá čoskoro otvorí rokovania. Ďakujeme vám, kolegovia. Teraz máte e, priestor na odpoveď Ďakujem vám za priestor na odpoveď. Ďakujem vám aj za otázky, za záujem, ktorý ste prejavili o srbské otázky. Ešte máme jednu otázku, nech sa páči. Mne je to veľmi ľúto, ale som vám vás nevidel. Pán Rouček, má ešte jednu otázku. Vítajte, pani podpredsednička vlády vo výbore pre e, zahraničné veci. Dovolte mi povedať za e, socialistov a demokratov, za našu skupinu, ktorá je plne za srbskú integráciu. Vieme, že máte veľa vecí, ktoré musíte vykonať, urobiť. Môžete sa pri nich spoliehať na našu podporu. Chceli by sme, aby Srbsko bolo odmenené za svoju ťažkú prácu statusom kandidátskej krajiny, aby dostalo termín na rokovania prístupové. Okrem tých e, otázok, ktoré ste dostali, by som sa rád spýtal ešte na hospodárske reformy. Mohli by ste nám k ním niečo povedať? Hovorili sme veľa o politických reformách a vzťahoch so susedmi. To je veľmi dôležité, ale ľud do Srbska za ostatných 20 rokov si zažil ťažké časy a ľudia už nevidia svetlo na konci tunela. Čo môže urobiť Srbsko? Možno, čo by sme my mohli urobiť, aby sme mohli pomôcť v prístupovom procese, aby sme mohli naštartovať srbské hospodárstvo, aby vaše hospodárstvo rástlo, aby sa znižovala nezamestnanosť. Je pravda to, čo povedal pán posel o, Preševo, o Preševe, ale v iných častiach Srbska tiež ľudia žijú vo veľkej chudobe, nie len v regióne Presevo. Ako si poradiť s touto chudobou, keby ste nám mohli povedať aj k hospodárskym reformám. Niečo ďakujem. Ešte raz sa vás, vám ospravedlňujem. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám za e, tento vstup. Vždy e, som rada, keď môžem hovoriť o hospodárstve, ale začnem teraz od začiatku. Odznelo tu niekoľko otázok od stených poslankyň a poslancov ktoré sa týkali článku 539. Zmena trestného zákonníka teraz je v parlamente. Parlament sa zaoberá zmenami. Ešte stále sa nehlasovalo. Môžem vám stručne povedať len toľko, aké sú zamýšľané zmeny. Neviem však presne, kedy sa príjme novelizovaný trestný zákonník a kedy 539 dosiahne svoje finálne znenie záverečné. Úmyslom je znížiť tlak, ktorý cítia súkromní vlastníci v celom tomto procese, ale tiež je našim úmyslom chápať zneužívanie svoj, svojho stanoviska, keď súkromní vlastníci vlastnia svoju firmu. Prečo 539 zostáva vo svojej podstate rovnaká v trestnom zákonníku v Srbsku? Pretože v súčasnosti máme 4 tisíc súdnych prípadov, ktoré sa odvolávajú na tento článok v trestnom zákonníku. Zmeníme ho, ale nevymažeme ho z trestného zákonníka. A to preto, že vlastníci súkromných e, firiem, ktorí sú nezávislí môžu poškodiť aj ďalších e, v reťazci, vrátane akcionárov a môžu si uzurpovať zisk. Preto treba vyvážiť na jednej strane, podobne ako povedal tu niektorý z poslancov, tie neblahé e, dedictva komunizmu a treba vyvážiť súčasné potreby. Podľa mňa bude finálny výsledok v prospech samozrejme právneho štátu a súkromného vlastníctva, ale keďže ešte stále je táto novelizácia v parlamente a ešte sa e, neukončila k nej rozprava, neviem vám dať záverečné slovo, ako bude vyzerať na konci. Budem vás neskôr informovať, kedy presne sa príjme a v akej forme sa to zapíše, alebo aké bude znenie v trestnom zákonníku. Niekoľko ctených eh, poslankyň a poslancov spomenuli údolie Prešovo a incidenty, ktoré sa tam nedávno odohrali. Predovšetkým tu ide o eh, pamätník, ktorý zástupcovia albánskej menšiny na juhu Kosova v Stýčili v centre Prešova a tento pamätník je venovaný zabitým teroristom počas povstania v, v roku 2001. A keďže sme zodpovedným štátom, viedli sme trojtyžňový dialog so zástupcami albanskej menšiny do tohoto dialógu sme zapojili aj OBSE a členov medzinárodnej komunity. Je to interná otázka Srbska a nemala by mať na ži- žiadny dopad na celý región. Je to otázka jedného pamätníka v centre, úplne v prostriedku Prešova, ktorý ospevuje alebo oslavuje istým spôsobom teroristov, ktorých zabili srbské orgány v roku 2001 ale dialog so zástupcami albanskej menšiny v Prešove bude pokračovať tak, aby sa incidenty v budúcnosti neopakovali. Odpovedou na tento akt srbského štátu mnohé srbské hroby v Kosove boli zničené Albáncami, ktoré žijú v Kosove. O tom si nemyslím, že by to mala byť náležitá odpoveď a to sa ešte vyjadrujem decentne. Na jednej strane máme pamätník a na druhej strane máme srbské eh, cintoriny. Súhlasím však s pánom Pasekom, že je to chudobný región Srbska a že treba veľa investovať, že treba hospodársky pomôcť zo strany štátu a zo strany investorov, tomuto regiónu, aby sa nezamestnanosť, chudoba a všetky, ne, všetka tá nevraživosť, ktorá stále existuje v centre Srbska, sa e, uvoľnila v blízkej budúcnosti, zmiernila. Sme v neustálom dialogu so zástupcami albanskej menšiny na juhu Srbska, vrátane mesta Prešovo. K slobode médií a o tom, čo píšeme vopred, pred vyšetrovaním. To nie sú všetky médiá, to len niekoľko bulvárnych novín. Pokiaľ ide o stratégiu na 2011, ide o plnú implementáciu zákonov, ktoré odsúdia vlastníkov, pokiaľ ide o transparentné vlastníctvo. Takže v konečnom dôsledku, aby občania Srbska vedeli, kto je v pozadí a kto je zodpovedný za zneužívanie polície a informácií zo súdnictva. Ide len o zopár e, denníkov. Nie je to všeobecná e, informácia o všetkých médiách v Srbsku a e, pracujeme na tom, aby sme plne implementovali zákony. Bohužiaľ, bolo to z roku, e, až v roku 2011 malo sa konať skôr a bol by sa problém teraz už aspoň čiastočne vyriešil. Pokiaľ ide o stretnutie medzi prezidentom e, e, Nikoličom a jeho partnerom. Nie je tu potvrdenie, že by bol takýto zámer. E, posolstvo je celkom jasné, stretnutie sa uskutoční, ale pokiaľ viem, nemôžem vám menovať dátum. Dúfam, že to bude čoskoro, pretože v skutočnosti dialog je neustály na základe parlamentných uznesení, takže stretnutie týchto dvoch osôb bude výborným príspevkom politický dialog medzi našim premiérom a premiérom Kosova. Otázka ďalej týkajúca sa paralelných inštitúcií na severe Kosova. Nuž toto tiež bude programom dialogu medzi pánom e, Dačičom a pánom Tačím. Určite prostredníctvom dialógu nájdeme spoločne akceptovateľné riešenie, pretože to, čo je paralelné, to sú tie staršie inštitúcie, ktoré už existovali a sme pripravení vyriešiť otázku s kosovskými autoritami a s pomocou Európskej únie. Je to celkom jasný zámer, jasne definovaný našou vládou. Zo pár slov ešte k ekonomike. Vidím, že už eh, hovorím dlho, ale Ekonomika je čosi veľmi dôležité. Srbsko je krajinou, ktorá sa snaží výjsť z ekonomickej krízy. Nová vláda podnikla určité e, e, nepopulárne opatrenia, aby sa e, zmiernili dopady ekonomickej krízy. Prijal sa nový rozpočet, to bol, a to v októbri minulého roku tento rok e, klesol e, deficit zo 7 na 3,5 To je veľmi dôležité, to je polovica a je to faktor na stabilizáciu makrofinančný a makrostabilizačný prostriedok. My, e, DPH vo v svojej veľkosti 21% je jeden z najnižších e, e, v tejto oblasti. Nechceme znižovať úroveň e, dôchodkov, ale je tu momentálne nominálne zmrazenie zvyšovania penzí a platov. Tento rok to bude maximálne 2%, takže naozaj potrebujeme nové investície, čerstvé peniaze s cieľom znížiť mieru e, nezamestnanosti, vysokú mieru nezamestnanosti, menovite medzi mladými, ktorí sa, e, sú vzdelaní. A skutočnosť e, konštatujeme, že e, nám utekajú z krajiny e, talentovaní mladí, vyštudovaní ľudia smerom ku Kanade, Spojeným štátom, kde ľahko nachádzajú prácu. Nie je to v každom prípade v Srbsku. E, Medzinárodný menový fond e, očakáva rast 2% e, na tento rok, takže veci idú dobrým smerom. Nikto však neočakáva, že ľudia z toho pocitia dopady tak do roku 2014. Všetky tie investície, ktoré vstúpia do krajiny nielen z Európskej únie, ale z iných krajín Takisto o, nám pomáha predstupová pomoc EÚ. E Ide o 200 miliónov ročne a teda 90% e, čerpania, a to je jeden, jeden z najvyšších, jedna z najvyšších mier čerpania medzi kandidátskymi krajinami. Sme teda dobre pripravení administratíva e, funguje a môžeme, dokážeme riadiť fondy, a, a z ktorých Srb, e, Srbí môžu mať úžitok. Ak som na niečo zabudol, pripomente mi to. Ak som na niečo zabudla, pripomente mi to. Pokiaľ ide o e, práva menšín a komunitu LGTB a pokiaľ ide o Pride Parade, e, dúfam, že tento rok sa uskutoční a huligáni, huligáni extrémisti nebudú môcť túto manifestáciu tento rok e, prekaziť. To naozaj verím, pretože vláda naozaj robí všetko preto, aby uľahčila situáciu tejto populácie s cieľom, aby táto manifestácia sa tento rok uskutočnila. Ďakujem, ďakujem kolegovia. Dáme si prestávku 5 minút.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 Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne, kolegovia. Poprosím vás, vypeť sa k poslednému náporu síl. Teší ma, že minister zahraničných vecí Írska dnes e, e prišiel zastúpiť írske predsedníctvo na rozhovor s našim e, výborom pohovorí o E, zasadnutiach e, Rady ministrov. Ide o zástupcu premiéra a i z pohľadu nášho výboru AFET verím, že e, naša spolupráca bude s írským predsedníctvom veľkého významu. Otázky, ktoré súvisia s rozšírením EÚ, s integráciou. Vieme, že Rozšírenie je prioritou. Počuli sme tu množstvo správ o rozšírení od Kosova po Chorvátsko. V budúci týždeň budeme o nich hlasovať. Vieme tiež, že prístupová perspektíva určite je dôležitá pre Európu, súčasne tiež e, vnútorný e, vývoj Európskej únie, e, ktorý je dôležitý v časoch krízy. Írsko nám dokázalo, že krajina môže byť v stave zvládnuť vlastnými silami krízu. Z diaľky posudzujúc sa to Írsku i úspešne podarilo a je príkladom pre iných. Vieme, že susedská politika na juhu a e, na východe z mnohých dôvodov je v ťažkej E, situácii a v budúcom období budeme musieť tiež e, rokovať o externých finančných nástrojoch. Dúfam, že k tomu dostaneme návrhy, ktoré budú stáť za e, rokovanie a verím, že v spoločnom záujme Rada a parlament dospejú k stanovisku, ktoré bude znamenať e, parlamentnú kontrolu a zodpovednosť a, a že Írsko príjme v rámci svojej tradície rozhodnutia napriek tlaku z iných krajín a že bude tu dobrá pracovná atmosféra. atmosféra. Pán minister, e, s radosťou vám udeľujem slovo. Thank you uh, very much, um, Mr. President. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Som rád, že mám túto možnosť prehovoriť pred výborom AFET, pred výborom Európskeho parlamentu a už na začiatku chcem povedať, ako veľmi si Írsko váži prácu Európskeho parlamentu a špecificky v oblasti zahraničných vecí. Mal som tú príležitosť, to privilegium stretnúť sa pred pár mesiacmi s vami, páne, kde sme hovorili o prístupe, ktoré si írske predsedníctvo zvolí k niektorým záležitostiam a veľmi jasne ste mi povedali, ak to môžem takto povedať, veľmi nebrali ste si servítku, keď ste mi povedali, že si ma tu želáte vidieť čo najskôr napríklad už v januári, no tak som aj prišiel hneď v januári. Ďakujem vám pekne za pozvanie a za to, že tu môžem byť. Áno, bolo to tak. Vy ste, máte národné farby na sebe, ja každý deň to nosiť nemôžem. Žijeme v časoch úsporných a jedna e, kravata musí človeku vydržať aj na 6 mesiacov. Takže každý deň nemôže byť iná pán Brok hovorili, že e, predseda má svoje privilegia. Viem, že ste mali za sebou intenzívne dva dni, keď ste hovorili o záležitostiach rozšírenia a skúmali ste správu o pokroku komisie, správu o pokroku mnohých krajín, že ste o tom mali rozpravu nedávno so srbskou ministerkou pre európsku integráciu, s srbským ministrom. Viem, ak, otázky, aká je komisia napomocná pri e, dosahovaní politiky rozširovania. Možno, že je preto vhodné, aby na konci tejto dlha, tohoto dlho zasadnutia e, som vás oboznámil, s akou tematikou írske predsedníctvo bude pristupovať k otázke rozšírenia. A teším sa, že s vami budem úzko spolupracovať v tejto tematike počas celého predsedníctva. Zameriam svoje poznámky na to, čo budeme robiť v rozšírení v následujúcich mesiacoch. Som si vedomie legislatívnej agendy, ktorá tiež patrí tomuto výboru, najmä návrhy na externé finančné nástroje Európskej únie. Dovolte mi ubezpečiť vás, že sa teším na spoluprácu s parlamentom a vašim výborom eh, v tejto tematike v počas celého irského predsedníctva. Predtým, než začnem sa venovať podrobnostiam, dovolte mi niekoľko poznámok o celkových prioritách Írska počas predsedníctva a ako to súvisí s politikou rozširovania EÚ. Iste viete, že témou nášho predsedníctva je stabilita pracovné miesta a rast. Írske predsedníctvo je krajinou, ktorá sa oživuje a ktorá dúfa, že aj Oživenie v Európe bude čoskoro nasledovať. Náš program, nášho predsedníctva je podrobne e, formulovaný aj legislatívnych, aj v iných prioritách v rade a mohli by sme tieto priority zosumarizovať nasledujúco. Stabilita, ktorá zabezpečí bezpečnosť, investovanie do trvalo udržateľných pracovných miest a rastu, Európa a svet, najmä e, naši partnery. Budeme úzko spolupracovať s vysok americkou zástupkyňou a podpredsedničkou komisie Katrin Aštonovou pri reagovaní na kľúčové výzvy zahraničnej politiky a bezpečnosti. Teším sa, že s týmto výborom budem spolupracovať za, podporou, za podpory vysokej predstaviteľky pani Eštonovej počas nášho predsedníctva. Rozširovanie je témou írskeho predsedníctva. Je to najefektívnejší nástroj EÚ pri podpore reforiem a transformácie v Európe. Prijatie e, krajín zo Západného Balkánu a ďalších ašpirujúcich členov a ich e, prijatie európskych hodnôt nám zabezpečí hospodárske benefity, pretože príde k e, väčšiemu trhu a to potom prinesie E, pracovné miesta a rozvoj. Táto politika prispieva k našej bezpečnosti aj prosperite. Írsko zažilo tieto pozitívne e, efekty z prvej ruky. Tento rok budeme oslavovať 40. výročie e, prístupu Írska do EÚ. Členstvo EÚ bolo hnacou silou pre sociálne a politické zmeny v Írsku. Jednou, Írsko bolo jedným z prvým troch pristupujúcich štátov Európskej únie. Počas nášho posledného predsedníctva v roku 2004 Írsko vítalo 10, privítalo nových 10 členských štátov do EÚ. Počas svojho dňa vítaní v roku 2013 Írske predsedníctvo bude pokračovať s prioritizovaním kredibilnej politiky rozširovania, ktorá vychádza z podmienok zo zásad podmienovania, podmien- kladenia podmienok. Keď sa pozeráme na EÚ, mali by sme sa pozerať z nadhľadu. Európska únia je projektom mieru a to najúspešnejším vo svete. E, politika rozšírenia EÚ je jednou z najúspešnejších politík a splňa podmienky a ambície Európy. Vízia Roberta Schumana bola vízia nadnárodnej komunity, ktorá sa bude deliť o strategické zdroje, aby vojna bola nielen nemysliteľná, ale aj materiálne nemožná a týmto vybudoval trvajúci mier v Európe. Naše úspechy v tomto ohľade minulý rok e, boli uznané, keď dostala Európska únia Nobelovú cenu mieru. Alfred Nobel vo svojej vôli povedal, že túto cenu má dostať ten, ktorý urobí tú najlepšiu prácu pre bratstvo medzi národmi, pre znižovanie stálych, počtu stálych armád a pre organizovanie konferencii o miery. Európsky projekt vytvoril takú úroveň spolupráce medzi krajinami, ktorá je e, neopakovateľná, nedá sa s ničím porovnať a tým sa EÚ stala najúspešnejšou silou pre demokratizáciu a mier v dnešnom svete. Rozširovanie je ústredným no, bodom tohto úspechu. Írsko vždy zastávalo e, tematiku rozširovania EÚ stálo za ňou, najmä na Západnom Balkáne, a chceme vidieť konkrétne napredovanie v procese prístupu k EÚ pre všetkých kandidátov, aj možných kandidátov. Ja by som využil túto príležitosť a vzdám hold tomuto parlamentu a tomuto výboru, ktorý tak vytrvalo podporoval rozširovanie únie. Vaši poslan- vaše poslankyne a vaši poslanci hrali dôležitú úlohu pri vysielaní správ o európskych únijných hodnotách, právach a zodpovednostiach členov EÚ a myslím si, že parlament má rovnaké cieľ ako my. Celkovo rok 2013 e, bude rokom, kedy sa odohrá veľa udalostí v súvislosti s rozširovaním EÚ. Počas prvého semestra predsedníctvo zatiaľ nezaznamenalo veľké množstvo práce, ale dánske predsedníctvo už zmenilo trend, pretože sa mm, rozhodlo o tom, ako to bude vyzerať so Srbskom a Čiernou horou. Závery rady z decembra umožnili aj bývalej Juhoslanskej republike Macedónsku, Srbsku, Kosovu a možno i Albánsku nádej na začatie rozhovorov počas írskeho predsedníctva a samozrejme, že ešte musíme završiť 1. júla vstup Chorvátska do EÚ. Dynamika, ktorú vytvorilo Chorvátsko, túto treba udržať. Európske záväzky k voči európskej perspektíve západného Balkánu musia zostať neochvejné, ale aj kredibilné. Závery decembrovej rady majú mnoho ocekov, ktoré navrhujú, že v prvej polovici roku 2013 naozaj bude možnosť otvoriť rokovania pre Srbsko, pre bývalú Juhoslavskú republiku Macedónsko. Čo sa týka kandidátskeho statusu Albánska a otvorenia rokovania o stabilizačnej asociačnej dohode s Kosovom, tu sú takisto veľké možnosti. Rozhodnutia v týchto veciach budú mm, až neskôr, keď si prečítame správy, ktoré na jar sa rade predložia. Budú to správy o napredovaní jednotlivých krajín a írske predsedníctvo bude viesť posudzovanie v rade v týchto veciach. Treba dosiahnuť jemnú rovnováhu v týchto e, správach a v ich vyhodnocovaní a treba zabezpečiť čas, aby sme si prediskutovali úspechy dosiahnuté a popísané v týchto správach. Sme v pravidelnom kontakte s komisiou a e, nastolujeme spoločný harmonogram v súvislosti s týmito správami a rokovaní s medzi komisiou a radou o týchto správach. Dúfame, že na jar splníme náš ambiciozný časový harmonogram a vydlaždíme cestu pre, mnohé roz- pre možné rozhodnutia prepačte, na júnsk- júnovej rade. Myslíme si, že Irsko sa naozaj pokúša zabezpečiť napredovanie na ceste prístupu mnohých balkanských krajín k EÚ. Írsko takisto podporuje perspektívu Bosny a Hercegoviny, že raz vstúpia do EÚ, hoci ešte zatiaľ neprišli žiadne rozhodnutia, ani si nemyslíme, že počas nášho predsedníctva prídu ohľadne Bosny a Hercegoviny. Dúfame, že počas nášho predsedníctva bosenská vláda a politickí vodcovia Bosny a Hercegoviny naozaj reálne pokročia vpred, aby bolo možné zrealizovať únijné ambície tejto krajiny. Bude tu neformálne stretnutie štátnych tajomníkov a ministrov pre európske záležitosti. Bolo včera v Dubline, v Dubline a 5 kandidátskych krajín bolo už pozvaných, aby sa zúčastnili. Um, Lucinda Creighton a komisár File sa stretli osobitne so zástupcami troch e, možných kandidátov, perspektívnych kandidátov a s nimi si prediskutovali možný proces pristúpenia. Tri krajiny už rokujú a každodenná práca pri napredovaní na ceste prístupu do EÚ pokračuje. Dovolte mi vrátiť sa k Chorvátsku, ktoré splnilo to, čo bolo treba, ktoré, čo jej sa predložilo v rokovaniach a očakáva sa, že vstúpi do EÚ 1. júla. Írske predsedníctvo ešte bude čítať e, záverečnú monitorovaciu správu komisie a pri poslednom monitorovaní sa e, vypracoval finálny zoznam zostávajúcich otázok, ktoré ešte musia Chorvati vyriešiť, ale verím, že ich vyriešia a že budú pripravení na vstup. Island tento výbor e, asi vie, že existuje dohoda medzi koaličnými stranami e, islamskej vlády, aby e, sa spomalili rokovanie o prístupe, pretože budú mať voľby 27. apríla. Ale v kapitolách, ktoré sú už s Islandom otvorené z EÚ, badať pokrok a Írsko bude spolupracovať s Islandom naďalej v tejto veci. Všetci kandidáti vstupu do EÚ samozrejme môžu pokračovať v rokovaniach takým tempom, aký, aké uznajú za vhodné a aké e, odráža ich situáciu. Rešpektujeme teda rozhodnutie islandskej vlády, ktorá transparentne postupovala počas doterajších rokovaní vo všetkých ohľadoch. Toto rozhodnutie trošku utlmilo naše pôvodné ambície, ale dúfame, že budeme možn- bude možné aspoň otvoriť dve ďalšie kapitoly, tie, v ktorých už Island predložil svoje rokovacie stanoviska EÚ a že uzatvoríme tri kapitoly. Rokovania s Islandom budú pokračovať a um, zajtra v Reykjavíku budú príslušní ďalej diskutovať o týchto veciach. Závery decembrovej rady týkajúce sa Turecka hovoria, že je v záujme oboch strán, aby čoskoro sa zvyšila dynamika rokovaní s Tureckom. Pozitívna agenda komisie znamená, že komisia je stále aktívne zapojená v tomto procese. Existujú technické pracovné skupiny, ktoré sa venovali kľúčovým oblastiam a podpore toho, aby Turecko sa približovalo aký Európskej únie aký komunitér. Takisto sú tu záležitosti, ktoré musí ešte Turecko vyriešiť, napríklad e, cestovnú mapu svojho ďalšieho rozvoja, bezvizový režim, otázky JHA a podobne. Turecko musí e, byť na ceste liberalizácie víz postupným spôsobom a dlhodobou perspektívou. Tieto pozitívne, tento pozitívny vývoj samozrejme nie je náhradkou skutočného napredovania v rokovaniach. Som si vedomý, že odkedy bola otvorená posledná rokovacia kapitola počas španielského predsedníctva v roku 2010, už uplynul nejaký čas a dúfam, že počas nášho predsedníctva bude tiež pokrok v tejto veci a otvoríme aspoň jednu ďalšiu kapitolu, ak to bude možné ak budú všetky strany ochotné, či už e, všetky členské štáty EÚ a Turecko, pokračovať a zrýchlovať e, napredovanie. Čo sa týka Čiernej hory, otvorili sme prvé z rokovacích, prvú z rokovacích kapitol s Čiernou horou. Proces screeningu a monitorovania pokračuje a dúfame, že ešte aspoň jednu alebo možno aj dve kapitoly sa počas nášho predsedníctva s Čiernou horou otvoria Kapitola, ktorá sa týka právneho štátu, súvisí s celkovým napredovaním e, prístupových rokovaní Únia. Už si kontrolovala a zmonitorovala tri kapitoly, súdnictvo a základné práva a e, justícia, sloboda a bezpečnosť. Montenegro už vypracovalo vyžadovaný akčný plán pre tieto kapitoly e, a počas nášho predsedníctva sa udeje prípravná práca, ktorá naozaj musí byť vysoko kvalitná, to si vyžaduje svoj čas a silne podporujeme napredovanie tejto oblasti. Na začiatku som hovoril, že programického predsedníctva je priaznivý voči rozšíreniu a v roku 2013 bude írske predsedníctvo pokračovať v prioritizovaní politiky rozšírenia e, a bude stanovovať podmienky, ak táto politika má byť kredibilná. Slova kredibilná a slovo podmienka sú naozaj e, vybrané náročky, pretože je potrebné, aby sa e, pristupujúcim krajinám kládli náležité podmienky a potom, aby boli tieto krajiny pripravené sa vysporiadať so zodpovednosťami, ktoré súvisia s členstvom EÚ. Ale tieto podmienky musia zostať kredibilné a dosiahnutelné nie nerealistické, aby krajinám umožnili hýbať sa smerom vpred na ceste k členstvu v EÚ. Írske predsedníctvo e, kladie dôraz na vyvážený prístup a teší sa na dôležité rozhodnutia v rade v nasledujúcich mesiacoch. Je to spletitý, ťažký a náročný proces. Nepopierame, že tí, čo žiadajú o členstvo v EÚ, budú musieť splniť vysoké podmienky, vyššie štandardy ako ich predchodcovia a to sa týka aj rozsahu e, aký komunitér. Dúfame, že to zvládnu a že dynamika bude naďalej vysoká Európskemu parlamentu sa často hovorí hlas ľudu. Čo sa týka mm, politiky rozšírenia EÚ, vaša podpora je životne dôležitá, aby sa zabezpečilo, že ľud Európy, aj občania Európskej únie, aj ľud v ašpirujúcich krajinách bude mať, bude mať osoch a benefit z politiky, ktorá je im adresovaná. Som si istý, že všetci občania, ktoré, ktorí sa snažia o vstup do EÚ, budú napokon mať z tejto politiky osoch. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme vám. Otváram rozpravu. Máme tu mnohé otázky a nie veľa času. Preto by som vás rád požiadal, aby ste mali krátke vstupy, maximálne dvojminútové. Pani Gomeš začne, nech sa páči. Yes. And, uh, so... Budem sa vás pýtať na všeobecnú tému, keďže nie sme určite obmedzení len na politiku rozširovania v pre nás ide o stabilitu, rast a zamestnanosť a pre Európsku úniu je toto dôležité. Sú tu problémy spojené e, s podvodmi a únikom e, daňových prostriedkov. Otázka znie, ako sa postavíte k daňovým rajom na svete. Ide o krajiny, e, ktoré sú v Európe, ale i krajiny rozvojové. A pokiaľ ide o otázky bezpečnosti, keď hovoríme o Mali, o Saheli. Je vaše predsedníctvo pripravené pri pomoc spoločnému financovaniu spoločných akcií tak, aby krajiny ako je vaša či moja mohli e, zvýšenou mierou prispieť e, tým či oným spôsobom k takýmto akciám. Ďakujeme. Ďalšia rečnička. pani eh, Nejc. Vážený pán predseda, eh, návrh pani Gomez mi pripomína makiavelistické časy. Keď sa, hovorilo, keď sa komentovalo o záslužnosti využitia vojakov vlastných či vojakov e, odmeňovaných žoldom, žoldnierov. E, Pán minister, vítajte. Chcem vám poďakovať za vaše expoze. Včera popoludne dnes ráno sme veľa času e, investovali diskus- venovali diskusiám o prístupe krajín, kandidátskych krajín. Napríklad Chorvátskou, čo skoro ani nebude kandidátskou, ale členskou krajinou. A môžem snať povedať, že moja delegácia v širších líniách súhlasí. Súhlasí s vašim prístupom a vašimi ambíciami, ktoré sú, e, boli odprezentované počas e, teda základných línií jedského predsedníctva. A mám tu jednu jedinú otázku. E, dozvedeli sme sa, že nie je dobré a správne nechať pristúpiť krajinu ktorá e, nemá, má veľa neujasnených problémov, napríklad s susedmi, či už títo sú alebo nie sú členmi EÚ. Takže kedy, kedy e, medzi sebou privítať krajinu, ktorá ešte má veľa problémov e, s, už teraz členský, s členskými krajinami EÚ? sú to predsa štáty, ktoré by mohli e, e, sú tu štáty, ktoré by chceli kandidovať, no, teda chceli mať kandidátsky štatút. E, súčasne sa však angažujú v rámci zmrazených konfliktov so svojimi susedmi. Ako parlament, Európsky parlament, vždy sme sa zastávali prístupu vyváženého. Čiže Chceli sme sa snažiť, aby kandidátska krajina sa nestala rukojemníkom e, susedskej krajiny, či už je to krajina členská alebo nečlenská EÚ. Snažili sme sa vyhnúť tomu, aby vstúpila krajina, ktorá má veľa nevyriešených problémov. A e, chcem teda počuť na toto váš názor. Slovo má pán Kelam. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Eh, minister, chcem vám poďakovať za vašu prezentáciu, veľmi dynamickú, presvedčivú a realistickú prezentáciu. Kladiem si však otázku, či tu je eh, asymetria alebo symetria. Eh, nehovorili ste o východe Európy. Naša politika partnerstva smerom na východ nie je vlastne aktuálnou vecou vašeho predsedníctva. A ja si kladiem otázku, čo si myslíte o Ukrajine, Moldavsku, Bielorusku? Myslíte si, že mohla by byť spolupráca užšia, dokonca integrácia? Chcete sa posunúť e, v otázke Macedónska? Je to vec posúvaná už po celé roky Ehm, myslím si, že, ste naoz, že tu máte naozaj možnosť vyriešiť túto otázku. Ďalšia rečnička, pani Lunáček. Ďakujem, pán predseda a vážený pán minister. V, naš, mene skupiny Zelených vás vítam tu v parlamente. Chcela by som vám poďakovať za vašu veľmi jasnú pozíciu, pokiaľ ide o ten do, e, ciele, pokiaľ ide o rozširovanie v tomto semestri v roku 2004 e, ste to boli aj vy, ktoré, ktorí ste predsedali rade, keď vstupovali členské krajiny. Bol to veľký moment. Vedeli sme, že problémy e, neprestali existovať pre mnohé krajiny. Chcem nadviazať na kolegyňu Nates. V jednom z uznesení, o ktorom sme včera diskutovali, alebo dnes diskutovali, neviem presne, sme povedali, že potrebujeme určitý typ mechanizmu sprostredkovania, aby krajiny, ktoré dnes vstupujú do Európskej únii, nebránili následným krajinám e, vstúpiť na základe prípadných bilaterálnych konfliktov. Zamýšľate diskutovať e, s kolegami o tom počas tohto predsedníctva? Netreba citovať e, krajiny, o ktoré tu ide. E, je dôležité položiť si otázku, či si viete predstaviť, ako, ako, ako riadiť tento typ mechanizmu, tento typ procesu. Takisto ste jasne povedali, že chcete pokročiť v otázke Kosova a Srbska, pokiaľ ide o dialog, že chcete tiež pokrosiť, pokiaľ ide o e, samity, ktoré sa blížia na jar a v lete. A dúfajme, že rada príjme to, že rokovania k budú môcť začať teda začiatkom leta. Je tu určitá e, nevôľa zo strany českých krajín, hovoria o právnych problémoch. A komisia nám hovorí, že žiaden právny e, faktor nebráni tomu, aby sme pokročili. Takže myslíte si, že je možné pokračovať za podmienkou, že, sa, že Kosovo splní podmienky, takže e, trvali ste na tom, aby sa rozbehli e, rokovania, pokiaľ ide o stabilizáciu. A aby som sa vrátila k slovám pani Gomeš, Viem, že to nesúvisí s rozšírením, ale súvisí to s viedehodnosťou EÚ dnes bolo prijaté rozhodnutie e, k, da, e, k daní z, e, z finančných transakcií. 11 krajín sa tu rozhodlo a podporujem vlády, aby nepokračovali v publicite pre takej, tak, takej, takej, tak, tak, takej nízkej dani z príjmu, ako je vo vašej krajine. Nie je to dobrý stimul. To je vynikajúci príklad k agende rastu a írskej ekonomiky hovorí pán Tenok. Chcem poďakovať a pogratulovať pánovi ministrovi za jeho vynikajúci prejav. Vy ste tiež ministrom pre obchod. Poznáte veľmi dobre moju krajinu a hovoríte o tom, že Európska únia nám bráni voľne obchodzovať eh, so svetom. Vy máte veľmi otvorenú eh, ekonomiku, možno, že až príliš otvorenú, ako sa u vás ukázalo, ale spoločne s americkými priateľmi by ste možno mohli rozptýliť tieto pochybnosti. Ide o spoluprácu s Japonskom a tak ďalej a s ďalšími krajinami. Čo by ste navrhovali, keď bude tu členské štáty vyjednávať spoločne, myslíte, že sú schopné dosiahnuť lepších obchodných dohôd, ako keby vyjednávali samostatne, napríklad Veľká Británia, keby vyjednávali samostatne za seba? Ďakujem. Hovorí pán Hovid, vítam tu pána Gilmora, ja som bol spravodajcom pre Macedónsko. Rada za posledné tri roky urobila asi toľko, že prikyvovala na doporučenie komisie a vďaka veľkej práci Štefana Fíleho sa podarilo dosiahnuť aj iného pokroku. A dúfajme, že dojde k rozhodnutiu na jar. Na jarnej rade je potrebné, aby sme doporučili postupovali tak, aby sme zachovali ako dobrí moderátori a pravdepodobne dôjde k nejakému prielomu, ktorý sa nám o, možno podarí dosiahnuť v otázke Macedónska. Európsky parlament sa domnieva, že Štefan Füle zohral obrovskú úlohu v otázke eh, Macedónska a bude podporovať vašu podporu na rade. Samozrejme, že eh, členské štáty majú legitimné obavy, pokiaľ ide o túto dohodu, ale dúfame, že bude dosiahnutá do júna. Obávam sa, že sa to tak nestane. Usilujeme sa síce o to, ale nie sme si istí. Pokiaľ sa nič nestane, tak k ničomu nedojde. Táto myšlienka nie je správna. Pozrime sa na vedľajšiu krajinu, na Albánsko. Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko usiluje o ďalšiu spoluprácu v regióne, má najvyšší počet dohôd aj s ďalšími okolitými krajinami, pokiaľ výpadne jedna kostička, kostička z tejto skladačky v oblasti Balkánu bude to veľká škoda. Prosím vás, vysvetlite na rade, že zachovávanie status quo nie je tou správnou cestou, alebo tou správnou možnosťou sú členské krajiny, ktoré samozrejme majú opravnené obavy. Ale ak to môžem povedať otvorene, tak tá iná možnosť je v tom, že keď nič nedosiahneme, tak sa ani nič nepokazí. Ja by som vás chcel požiadať, aby ste využili svoje diplomatické schopnosti na to, aby ste posunuli na rade veci dopredu a budete u nás mať silnú oporu. Hm. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pán Angurakis. Ja chcem takisto privítať ministra zahraničných vecí Írska, súčasného predsedníctva. Chcem sa zmieniť o dvoch veciach, ktoré sa týkajú politiky Európskej únie a neviem, že či budeme mať čas na to, aby sme sa ešte o tom zmienili. Mám na vás dve otázky, pán Tomor. Naj, Gilmore, najprv, eh, čo poviete na eh, vojenské nasadenie zbrojných zložiek Francúzska v Mali? Podľa vás je to akceptovateľné? Je to eh, vojna o nerastné suroviny a vôbec to nemá nič spoločné s tým, čo, o čom sa zmienuje Francúzska. A po druhé, ide o veľmi nabitý program mírskeho predsedníctva, pokiaľ ide o zahraničnú politiku a obranu. E, chcem vám povedať jednu vec. Írsko je neutrálnou krajinou. Aspoň to by chce jeho obyvateľstvo. A to vždy hlásalo. nemyslíte si, že e, tu bude dohoda a ako aj určité skôr protirečenie medzi vašou zodpovednosťou ehm, napríklad riadiť vojnu, ako napríklad vojnu v Mali alebo eventuálne v Sýrii a medzi politikou no, v oblasti zahraničia a bezpečnosti a medzi teda tým štatútom neutrality, ktoré Írsko hlása. Ďakujem. It is a special pleasure, Minister, to welcome... To pre mňa potešenie vítať privítať vás tu. Bol som ministrom za Severné Írsko, čiže naša únia, naše dve krajiny boli špeciálne pripojené. Aj pán Mitchell dnes večer povedal na túto tému e, teplé slova. Takže keď sme v Strasburgu rozbehli naše veľké tradície, myslím si, že všetci boli e, nadšení a že mu odovzdáte, že aj premiérovi odovzdáte tú, toto posolstvo. Viem, že vás veľmi zaujíma rozšírenie a myslím si, že posledná vec, ktorú by ste chceli, aby sa stala, je, že budete ministrom pre zúženie EÚ. Dúfam, že urobíte maximum preto ako veľký priateľ Spojeného kráľovstva, aby ste presvedčili svojich priateľov, že je lepšie byť s nami ako mimo nás. Vydržte tu s nami. Viem, že tu nejde len o rozšírenie Hovoríme tu aj o izraelských voľbách, ktoré sa dnes dejú a ktorých výsledok ovplyvní veľa. Viem, že ste navštívili Gazu. Viem, že viem to preto, že som čoskoro e, tam bol po vás a e, čelil som podobným problémom ako vy. Prosím, venujte pozornosť aj záležitostiam, ktoré súvisia s izraelskými voľbami, pretože potenciálne tam hrozí veľké nebezpečenstvo. Ďakujem a veľa šťastia počas vášho predsedníctva. Vystúpenie bez mikrofónu. Ďakujem pekne, slovo má pán Kukan. Veľmi pekne ďakujem, vítam. Pán minister, som zo Slovenska. Jeden, je som z jednej z tých desiatich krajín, ktoré vstúpili naraz do EÚ počas vášho predsedníctva a pamätáme sa to, na to vrelé prijatie v meste Kork, ktoré nás hostilo v ten veľký deň. Oceňujem, že po dlhých e, rozhovoroch e, ktoré sa týkali aj balkánskych krajín a vstupu ich do EÚ, ste venovali veľkú pozornosť konkrétnostiam. Spomenuli ste, aký plán máte pri každej jednotlivej krajine tohto regiónu. Viem, že ste pragmatickí ľudia, ktorí radi vidíte konkrétne výsledky, radšej malé kroky, ale praktické a pri zemi sa držiace protiklade e, k veľkým skokom, ktoré sú potom dosť ťažko realizovateľné, príliš ambiciozne. Každá jedna krajina na Balkáne e, opovažil som sa vás to spýtať, ale mne sa zdá, že Albánsko nezaznelo, že názov tejto krajiny sa neozval, nie som si istý, ale Albánsko tiež čaká, čo sa stane, či budú mať status e, kandidáta, budú mať tiež tento rok voľby. Mohli by ste aj im dať istú realistickú nádej? Ďakujem za slovo, hovorí ďalší rečník. Vážený pán minister, nebudem opakovať, že máte plnú podporu socialistov a demokratov pre vaše celkové, celkové ciele írskeho predsedníctva aj pre konkrétny cieľ rozšírenia. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, všetky ste ich predostreli, ale rád by som videl politický a hospodársky prístup, keď sa pozeráme na krajiny ako je Srbsko alebo Macedónsko alebo Albánsko. Toto sú chudobné krajiny, nebadáme v nich hospodársky rast, je tam obrovská nezamestnanosť a naše firmy namiesto toho, aby investovali do týchto krajín, do textilu, do obuvy, e, ktoré takéto podnikanie tam môže byť, radšej investujú do Číny mimochodom mzdy vo východnej Číne sú už teraz vyššie ako v Čiernej hore alebo Macedónsku. A potom dovážajú výrobky, ktoré tam vyrobia v Číne späť do európskych krajín. Nedávalo by zmysel, a ja verím írskému predsedníctvu, že aspoň otvorí rozpravu k tejto veci, nedávalo by zmysel, že nastavíme priemyselné politiky pre celú Európu, a e, naše susediace krajiny tak, aby to dávalo hospodársky a politický zmysel a týmto spôsobom získame viac pracovných miest, viac rastu hospodárskeho v takých krajinách, ako je Albánsko, mhm. Srbsko, Macedónsko. Ne, nesústreďujme sa len na kapitoly, benchmarky a všetky tie administratívno-technické podrobnosti. Skúsme byť politickejšie politicky a ekonomicky múdrejší. Myslím si, že týmto spôsobom aj krajiny, ktoré stoja o rozšírenie a vstup do EÚ, aj členské štáty EÚ budú spokojné. Obe strany. Ďakujem za slovo. Vystúpenie bez mikrofónu. Dobre popoludnie prajem. O, k Turecku ste sa vyjadrili a celkom správne, že sa pokúsi vaše predsedníctvo znova rozbehnúť proces pristúpenia k EÚ, pristúpenia Turecka k EÚ po traume, ktorú sme zažívali za ostatné mesiace počas vášho predchodcu v úrade cyperského predsedníctva. Neočakávame nejaký obrovský pokrok za ten čas, ktorý máte k dispozícii, ten nie je pravdepodobný, ale treba rozbehnúť prístupový proces na miesto. Vieme, že už prezident Francúzska Hollande e, ide na návštevu do Turecka, takže vieme, že môžeme aj opravnenie kritizovať, vieme, že to je otázka Kurdov, a Turecká republika a PKK zlyhali, aby si usporiadali e, svoje vlastné vzťahy, aby vyriešili kurdskú otázku. Obe, obe tieto zoskupenia, tieto režimy ne, neboli úspešné navzájom, ale teraz už to zdá sa obe entity pochopili. Ja som hovoril s pánom Ečelanom z vlády a vnímam to možno ako znak nového začiatku. Nový začiatok by mohol byť náležite podporený a povzbudený. My v EÚ by sme mali podporiť a povzbudiť takýto nový začiatok. Ak by ste mali šancu trošku potisnúť tento proces žiaducim smerom von z tých eh, úžin, v ktorých sa ocitol. A keby ste mohli vyslať silné politické posolstvo do Ankary, aby sa vrhlo isté svetlo, svieže, nové svetlo na možné vyriešenie kurdskej otázky, tak by tak by ste v tom mali moje morálne aj politické požehnanie alebo podporu. Stal by som za vami v tejto veci. Ďakujeme, vážený pán predseda. Program írskeho predsedníctva, ktoré sa, ktorý sa týka rozšírenia, bol takýto úzky, ale vidím, že poslankyne a poslanci skôr širšie vnímajú moju pozíciu a veľmi úspešne ste rozšírili aspoň program na dnešný deň, pretože tu zazneli mnohé rozmanité témy. Pani Gomez, samozrejme, záležitosť podvodov a korumpovania je čímsi, čo musí riešiť aj Európska únia a takisto vyhybanie sa daňovej povinnosti je globálna otázka, s ktorou sa bojuje. A my súhlasíme. Pýtali ste sa konkrétne na Mali úsilia únie sa sústredili na vytvorenie tlaku na politických vodcov v Mali, aby sa znova nastolil právny štát a ústavná demokracia, Africká únia a ďalšie politické e, inštitúcie a zoskupenia v krajine súhlasia, podporujú takýto plán a dokonca máme spoločnú misiu Európskej únie a Mali a poskytujeme samozrejme humanitárnu pomoc, a rozvojovú spoluprácu a hospodárske zaangažovanie sa do záležitosti Mali podporujeme. SPP sú otázkou pre spoločné financovanie zo všetkých členských krajín a budeme sa nás snažiť nastoliť správnu rovnováhu medzi dvoma pólmi. Pani Nix, záležitosť bilaterálnych otázok Predovšetkým treba uznať, že všetky rozhodnutia o rozšírení únie sa robia konsenzuálne, tak to má aj byť. Keď sa riešia také závažné veci, aké je budúcnosť nejakého členského štátu alebo celej Európskej únie, je vždy dôležité, aby sme sa pozerali na veci širším spôsobom, na kredibilitu prístupového procesu napríklad, a musíme sa zaoberať aj takými vecami, aké, ako sú bilaterálne otázky, ktoré ešte nie sú vyriešené. Ja si myslím, že ich treba vyriešiť, ale samotný proces prístupový, samotný proces rozšírenia, tak ako sme mnohokrát v minulosti videli, umožňuje často podporuje, povzbudzuje dva štáty, aby si vyriešili nejaký bilaterálny problém. Pán Kelam východné partnerstvo. Nespomínal som ho konkrétne v prejave, ale asi vás poteší, keď si vypočujete, že včera, už sa mi pletú dni týždňa, hovorí e, pán minister, som mal príležitosť e, vstúpiť do diskusie s e, kolegom z Litvy, ktorý bol v Dubline pri príležitosti formálneho zasadnutia ministrov pre európske záležitosti a samozrejme sa tam hovorilo o východnom partnerstve. Vilnius eh, v novembri. My, vidí, my vnímame írske predsedníctvo ako kontinuum a preto nadvezujeme na vyhliadky spolupráce s Bieloruskom, s Ukrajinou, so všetkými tými, ktorí už urobili prípravné kroky. Aj Litva napríklad očakáva, že bude e, mať pridelené dôležité stretnutie. Čo sa týka bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, teší nás, ako tu aj zaznelo od, zo strany poslancov, teší nás, aké závery sa prijali k Firomu a to, že sa tu chváli napredovanie vo viacerých celých oblastiach. Komisia tu hrala dôležitú úlohu prostredníctvom svojho dialogu na vysokej úrovni k eh, prístupovým rokovaniam a orgány eh, Firomu sa blížia ku kľúčovým reformám. Rada žiadala od komisie, aby na jar 2014 pripravil správu o tom, aké mm, reformy sa urobili, aké vzťahy susedské panujú vo firme a možno by bolo potom možné otvoriť rokovania s firmom, ak sa tak rada rozhodne. Rozhodnutia o rozšírení sa robia jednomyselne, to znamená, že úplne každý, všetci z 27 členských štátov musí súhlasiť a Irsko, a na, ktorý vedie teraz Európsku úniu, predseda sa dohodol, že tejto tematike sa bude venovať tiež. Urobíme maximum, aby sme uľahčili a posunuli ďalej aj dianie, ktoré súvisí s pristúpením firmu do EÚ. Takisto nám pomôže k tomu celý, celá spleť ďalších organizácií vrátanie OSN. Pani Lunaček Vy ste hovorili o tom, že niektorí členovia členské krajiny EÚ blokujú, blokujú možnosť rozšírenia, pretože potom, keď členský štát, ktorý má záujem o vstup, je zablokovaný, tak ani k rozšíreniu nepríde. Ja by som k tomu povedal, že kľúčom sú európske hodnoty a ich podpora, ich šírenie. A takto musí demonstrovať akýkoľvek budúci možný kandidát svoj postoj. Musí to byť evidentné. Takéto zanietenie, takéto zaangažovanie sa do veci. Proces rozširovania musí byť kredibilný, dôveryhodný, naozaj Agenda rozširovania pred nami je rozsiahla a myslím si, že musíme sa prepracovať krokmi v tejto agende v tomto programe a samozrejme by nebolo žiaduce, aby blokovali tento náš program jednotlivé členské štáty EÚ. Čo sa týka Kosova, zdieľam, zdieľam vašu nádej, že v stabilizačnej asociačnej dohode SAA príde k pokroku. Veci sa pohnú dopredu a myslím si, že môžeme čerpať útechu z pozitívneho jazyka, z pozitívnych slov, ktoré e, vyslovili vodcovia v Belehrade. Ubezpečujem vás, že sme si všimli tieto pozitívne posolstvá. Takisto aj tento výbor iste vie, že Írsko nie je e, nízko nákladovým daňovým rajom. Sice máme nízke daňové sadzby, ale pozrime si na porovnávať v tzv. ligových tabuľkách medzi jednotlivými štátmi. My sme v strede takejto tabuľky porovnávacej. Iste to viete, ale nechcem teraz do tejto témy zabrdať príliš hlboko, možno niekedy. Inokedy nechcem zneužívať e, vzácny čas tohto výboru. Teraz k tomu, čo povedal pán Tenok. I pán Robert ma pozval vyzval, aby som sformuloval názor vo vzťahu k stanovisku Spojeného kráľovstva a jeho, jeho vzťahu s Európskou úniou. Írsko, Írsku hovorila Británia tak dlho, čo má robiť, že, že teraz neviem ani, ako začať, keď ja mám úplne naopak povedať niečo, ako sa má správať Británia. Ale zoberme si kontext obchodných dohôd, ktorá je oblasťou, v ktorej naozaj chceme vidieť nejaký výsledok. Je to oblasť, ktorá naozaj prispie k rastu európskeho hospodárstva. Tieto obchodné dohody máme so Spojenými štátmi, s Japonskom, s Kanadou, s ďalšími strategickými partnermi Myslím si, že to potom prispieje k zvyšovaniu HDP. V Európskej únii sú tam veľké veci v stávke. Áno, lepšie sme na tom, keď sme veľký kolektív, keď sme veľká skupina a rokujeme o takýchto obchodných dohodách. Keď 27 rokuje a zastupuje 500 miliónov obyvateľov, to je najväčšia koncentrácia kúpnej sily na Zeme guli a sme vždy v lepšej pozícii, keď to robíme ako 27, než keby sme to robili po jednom. Či už sme veľkou krajinou alebo malou krajinou, Európska únia rozhodne má vyjednávaciu silu. Áno, my, Irsko, sme vstúpili do EÚ. Ja, my sme 40 rokov členmi Európskej únie, teraz bude 40. výročie nášho členstva a náhodou tam bude aj výročie e, Spojeného kráľovstva. Oni vstúpili vtedy, kedy my, my sme v tomto blízky si, máme podobné názory na jednotný trh, na obchodné zmluvy. Prediskusovali sme si v Európskej únii mnohé veci a my kráčame tým istým smerom po tej istej ceste. Sme veľmi blízky susedia a teraz aj veľmi dobrí priatelia naozaj zdieľame zodpovednosť za mierový proces v Severnom Írsku a verejne som to povedala, teraz to tu zopakujem. Írsko chce, aby Spojené kráľovstvo sa plne zaangažovalo a aby bolo odhodlaným členom Európskej únie. Ja si myslím, že Británia potrebuje toto a zároveň aj pre nás všetkých ostatných je to takto lepšie. Pán Angurakas, áno, ďakujem vám za váš príspevok a za to, že ste povedali, že Írsko je neutrálnou krajinou. Áno, sme neutrálni, nezapájame sa do vojenských aktivít, je to dokonca napísané v našej ústave. Ale keď je niekto neutrálny, to neznamená, že nás niečo nezaujíma, že sme ľahostajní alebo že stojíme bokom od tých veľkých vecí, ktoré teraz sú v strede diania. Nikto sa nemôže dištancovať od toho, čo sa deje v Sýrii. 60 tisíc ľudí, aby bolo zavraždených, zabitých. To sa nedá od toho dištancovať. Ja dúfam, že tí, ktorí sú v EU zodpovední za zahraničnú politiku, za zahraničné veci, sa budú týmto veciam venovať a že sa uvidí pokrok v tejto veci. Terorizmus. To je tiež ďalšia vec, nad ktorou sa nedajú zatvoriť oči. Mali sa tu spomínalo. To, že sme neutrálnou krajinou, naozaj neznamená, že sme ľahostajní a že po, sa dívame na veci z, obstup, z odstupu prílišného. Nie, máme tieto veci aj my, na programe blízko sú nám. Teraz k Albánsku, to sa pýtal pán Kukan. Vrátim sa k tomu o chvíľku, k tejto otázke. Pán Dav sa pýtal na Turecko. Ja si myslím, že je len fér, keď sa povie, že Otázka tureckého vstupu do EÚ a rokovanie o prístupe sa dostali do slepej uličky a už nejaký čas tomu tak je. Čiže je to zastavené na dobu dlhšie ako je írske predsedníctvo, čiže asi 2,5 roka od tedy, keď bola otvorená posledná kapitola a ja dúfam, že sa nám podarí otvoriť možno jednu, možno viacej kapitol za írskeho predsedníctva. Dúfam, že sa nám podarí vhnať trošku čerstvých síl do tohto procesu. Je potrebné riešiť problémy a nedoriešené otázky. Pred Vianocami v Dubline sme o tom rokovali, viedli sme veľmi dobrú diskusiu o niektorých otázkach, ktoré musí vykonať napríklad Turecko, čiže napríklad readmisia, zariadenie a vyriešenie celej rady politických záležitostí. To sú tiež prvky, o ktorých ste sa zmienili vy sám. K pánu Kukanovi a k jeho otázke na Albánsku by som povedal toľko, že je potrebné poblahoželať Albánsku k tomu poslednému pokroku a k realizácii viacerých zásadných reforiem Záver je z decembra. Ukazuje sa, že ešte mnohé je potrebné dokončiť, skôr než bude mu udelený status, hlavne pokiaľ ide o reformu v oblasti súdnictva, verejnej správy a revízie parlamentných pravidiel. V poriadku. Dosiahla sa teda veľk, do, veľká zmena, veľký pokrok. Rada bude uvažovať o tom, či udeliť kandidátsky status Albánsku, pokiaľ tá správa z komisie bude znieť eh, pozitívne, tak dúfame, že sa to podarí zrealizovať ešte počas nášho írskeho predsedníctva. A nakoniec pána eh, odpovedná mm, dotaz pána Roučka. Myslím si, že vaša poznámka hovoríme o rozšírení, ja môžem o ňom hovoriť veľmi technicky podľa kapitol a správ a tak ďalej, ale je to samozrejme veľmi správne, pretože ide o prácu profesionálov, ktorá bola pre nás odvedená zo strany komisie, úradníkov z rady, našimi vlastnými úradníkmi v Dubline, ale ako politici, a my všetci sme tu politici, musíme si pripomínať, že dôvod, prečo to všetko robíme, že je to v záujme občan, Európskej únie, občanov v Európskej únii, či už ide o súčasné členské štáty a ich občanov, alebo či už ide o tých nových, o tie nové štáty, o tie pristupujúce štáty. A veľmi dôležitá je tu aj ekonomika. Ide o zamestnanosť, o štandardy, o životný štandard a tým sa znovu vraciam k tomu zastrešujúcemu prvku nášho predsedníctva a to je stabilita, pracovné miesta a rast. Za posledné roky v Európe sme sa zameriavali na banky, na finančné záležitosti, na rozpočtovú disciplínu a tak ďalej. Toto všetko sme sa snažili doriešiť. Ľudia, ktorých my reprezentujeme ako vlády a hlavne tu ako parlamenty, parlament, ktorý reprezentuje Európsku úniu občanov, tak ľudia chcú od európskych inštitúcií vidieť, že urobia niečo, veci, ktoré zmenia ich život že deti budú mať lepšiu budúcnosť, že oni budú mať prácu, že budú fungovať služby, Európa a tak ďalej. To znamená, že naša budúcnosť bude bezpečnejšia. Myslím, že to platí pre nás všetkých. Je to náš záväzok, tak predsedníctva, ako aj e, všetkých inštitúcií. Nikdy nemôžeme zabudnúť na to, že to, čo vlastne robíme, či už na úrovni národnej, ako národní predstavitelia, alebo ako národní predstavitelia. To znamená, že máme slúžiť tým ľuďom, ktorých reprezentujeme, máme hajiť ich záujem. Ďakujeme pekne za túto rozpravu, váš prejav a vašu eh, angažovanosť. Dúfam, že budeme dobre spolupracovať. Želám vám všetko najlepšie, veľa úspechov. Ďakujeme.